Good morning, ladies and gentlemen. Dobré ráno, dámy a páni. Good morning, everybody. Uh, we should start. Mali by sme začať, lebo máme pred sebou bohatý program. O desiatej by sme chceli začať hlasovať, a to presne. Na to potrebujete svoje hlasovacie kartičky. Ja si práve skúšam tú svoju, funguje, takže prosím, aj vy si preskúšajte tie vaše, pretože chceme naozaj začať o hodinu. Je to veľmi dôležité. Takže veľmi stručne prejdeme k bodu číslo 8 prezentácia štúdie o tom, ako európsky priemysel môže prispievať k rastu a podporovať európsku konkurencieschopnosť. Dovolte, aby som privítal pani Janes Silve z Dánskeho technologického inštitútu, sme veľmi radi, že ste tu medzi nami. Máme tiež e, tu pár e, poznámok zo strany Európskej komisie. Aj teda ITRE sekretariat sa vyjadrí, ale na začiatok si vypočujeme osobu, ktorá túto štúdiu viedla. Štúdia popisuje analýzu a odporúča e, vytvára odporúčanie o tom, ako by priemysel mohol prispievať k trvalé udržateľnému rastu v EÚ. To je veľmi dôležitá téma pre náš výbor. Zaberá sa faktormi, ktoré ovplyvňujú rast a konkurencieschopnosť. A zaoberá sa rôznymi faktormi, ktoré e, tomto napomáhajú Ehm, je tu skôr rámcové, rámcové podmienky o orgány, ktoré to umožňujú. My si myslíme, že my ako politici aj tu v parlamente spolu s radou a e, s komisiou môžeme prispieť k tomu, aby e, znovu nadobudol európsky priemysel na globálnej úrovni e, svoju poprednú pozíciu a posilnil silu, posilnil ju, takže o tomto je bod 8 nášho programu. Nech sa páči, máte slovo a vítajte v Európskom parlamente. Ďakujem pekne, pán predseda, vďaka za túto príležitosť prezentovať našu štúdiu. To je veľká otázka, ako môže európsky priemysel príjmie e, prispieť k rastu a ku konkurencie schopnosti. Samozrejme nemáme plnú odpoveď, ale E, určité kľúčové posolstvá by sme vám chceli dnes odovzdať. V prvom rade je toto dôležitá téma pre hospodárskú obnovu v Európe. V minulosti sa hovorilo o službách, ale teraz e, sme dospeli k záveru, že je potrebný aj príspevok európskeho priemyslu. Takže tu nové vnímanie e, výroby a jej dôležitosti k tomuto procesu. Ale sú dôležité samozrejme aj e, služby e, spojené s vysokou mierou e, informácie, vzdelania. Ide teraz o to, ako by sme mali zanalizovať bariéry a to, čo umožňuje nášmu priemyslu uspieť a takisto sa zaoberáme aj faktormi, ktoré môžu byť aj bariérami, aj e, prínosnými faktormi podľa toho, či ich ignorujeme alebo či si my niečo robíme. Zaberáme sa aj rámcovými e, podmienkami, ktoré môžu verejné orgány um, urobiť. Veľa faktorov je viac menej mimo kontroly verejných orgánov, ale mnoho E, toho aj oni môžu urobiť, aby vytvorili dobré rámcové podmienky a vytvorili čo najlepšiu podporu pre priemysel. Na úvod teda k aktuálnej situácii. Som si istá, že e, si uvedomujete, že európsky rast nie je na takej úrovni, na akej bol. Pred 14-15 e, rokmi sme mali takú istú mieru e, rastu ako USA a ostatné OCD kraj, e, krajiny ale Európa sa nezotavila tak dobre ako ostatné globálne regióny a očakávame veľmi pomalý rast aj v budúcich rokoch. V porovnaní s USA kde e, sa e, znižovanie zamestnanosti stabilizovalo v roku 2009. E, v Európe sa situácia stále zhoršuje. Výroba momentálne predstavuje 16 celkových pracovných miest a v 95. roku to bolo 21 Tiež je známe, že obzvlášť nezamestnanosť sa týka tých, ktorí sú nízko vzdelaní sektory eh, v oblasti high-tech eh, sa eh, veľmi dobre zotavili po kríze. A tie, ktoré, kde je nižšia miera technologizovanosti, tie zaznamenali značný pokles o 12 14 Takže aké faktory sú dôležité pre konkurencieschopnosť? Hrvatský profesor Michael Porter eh, povedal, že všetko je významné pre eh, konkurencieschopnosť. Eh, týka sa to jednotlivých firiem, priemyselných sektorov, národ, aj národných a, ekonomi, a európskej ekonomiky ako takých. Snažím sa teda vytvoriť predsa nejakú štruktúru. Vytvorili sme tu teda ľudský kapitál, kapitál ako teda z pohľadu financií, takisto sa zaoberáme inputom a infraštruktúrou, e, inováciami a technologickým pokrokom. Pozerali sme sa na produkciu a hodnotové reťazce, e, e, vytváranie, teda podnikateľstvo, podporu podnikatňa, obchodné trhy a potom rámec týkajúci sa administratívnych požiadaviek a právny rámec, e, ktorý musia e, splňať firmy. Takže na tieto faktory sme sa zamerali. Takže prvá oblasť ľudský kapitál, vzdelanie a zručnosti, to je samozrejme veľmi dôležité pre e, zachovanie zamestnanosti a jej zvýšenie. Kľúčovým posolstvom je, že e, dochádza k štruktúrálnym zmenám vo výrobe a to má veľký vplyv na e, to, e, aké zručnosti budú žiadané v budúcnosti. Vidíme tu veľmi pokročilé formy výroby, automatizované, digitalizované procesy. To je totiž jednoducho potrebné preto, aby sa mohla zvyšovať produktivita a efektívnosť európskeho priemyslu. To môže znamenať e, stratu pracovných e, miest e, v dôsledku automatizácie a digitalizácie, ale to nemusí tak byť. Môže sa to zmeniť, pretože sa to môže aj skombinovať so zachovaním alebo zvyšovaním zamestnanosti. Závisí to od typu pracovnej sily, ako sa využije v priemysle. Keď sa pozrieme na ľudský kapitál alebo prácu, samozrejme musíme mať dostatok inžinierov a vedcov a ostatných vysokou mierou vzdelanosti, ale tiež by sme sa mali zameriavať aj na tú nižšiu e, úroveň e, obyčajných e, pracovníkov, ktorí tiež musia mať to správne vzdelanie pre takýto typ výrobných systémov. To často znamená, že e, sa musia ďalej vzdelať, e, aby mm, im boli známe digitálne technológie. Ospravedlňujem sa e, za môj kašel. Dúfam, že vám to nebude príliš prekážať. Na európskej úrovni to znamená, že by sme sa mali sústrediť na rozvoj rámca zručností, ktoré zručnosti budú v budúcnosti potrebné pre takýto nový typ výrobných systémov. Môže to tiež znamenať napríklad aj e, dôležitosť e, dlhodobého vzdelávania. Napríklad už aj pre e, menej vzdelaných pracovníkov, ktorí už sú na pracovnom trhu, možnosť, aby sa mohli ďalej dovzdelať získať novú, nové zručnosti. Treba takisto zabezpečiť aj monitorovanie e, toho, aké zručnosti sú e, potrebné na pracovnom trhu. No vidíš. Excuse me. Maybe, maybe some hot tea is necessary. <laughs> maybe a rum toddy. um, There's a sugar oh, I'm, I'll be fine, thank you. Much better. Oh, thank you very much. <laughs> it's very kind of you. Yeah, yeah, you need tea. If you ah, want. it's a bit difficult to talk while, so, but we'll see. Um, Ďalšia, ďalší veľmi dôležitý faktor samozrejme predstavuje prístup k financiám. E, to je priamy dopad finančnej krízy, ktorú sme pred 5-6 rokmi zaznamenali. Určite ste si vedomi, že toto má vplyv na príležitosť pre eh, podniky získať eh, úvery, obzvlášť malé stredné podniky týmto trpia. Situácia je odlišná v eh, Európskej únii. V niektorých krajinách je táto situácia horšia, v iných lepšia, ale vo všeobecnosti sa to týka malých a stredných podnikov všade. Je to tiež problém, ktorým sa zaoberá priemysel, ktorý má trošku dlhšie investičné e, horizonty alebo neistejšie, ako napríklad e, e, ekopriemysel. Veľa vecí sa tam nachádza v experimentálnom štádiu. Pre nich je veľmi ťažké získať úvery. To je tiež dôležitá téma, pokiaľ ide o prístup k financiám. Takže nielen obyčajné malé stredné podniky, ale aj nové typy priemyslu potrebujú nové typy financovania, nové príležitosti. Opäť je dôležité, obzvlášť pre e, národné orgány na úrovni členských štátov, aby mali e, e, dobre podrobné informácie o tom, kde sú problémy, ako vyzerá situácia ohľadom financovania malých a stredných podnikov. Na úrovni EÚ napríklad sú potrebné výskumné programy a programy financovania, ktoré by poskytovali pomoc rýchlo, aby malé a stredné podniky nemuseli e, čakať mesiace alebo roky na financie. Tiež odporúčame, aby došlo k ďalším krokom, e, pokiaľ ide o dlhodobý investičný e, kapitál pre malé a stredné podniky. Oblasť, pokiaľ ide o výrobné zariadenia. A teraz input a infraštruktúra. Samozrejme digitálna infraštruktúra, je kľúčovou pre budúci rozvoj. Vieme, že európske inštitúcie sa už na toto sústredia do značnej miery. Digitálne infraštruktúry sú potrebné pre veľké údaje, pre e, interakciu medzi jednotlivými firmami eh, v e, eh, dodávateľskom reťazci a tak ďalej. Dôležitou témou je tu energia. V rámci Európy tu nie je rovnosť príležitostí, sú tam veľké rozdiely napríklad medzi cenami energií a potrebujeme aj eh, koherentnú eh, európsku energetickú politiku. Toto je teda téma pre európske inštitúcie. Tam oni naozaj môžu eh, značne prispieť. Európa je pod silným tlakom práve v tejto oblasti zo strany globálnych konkurentov. Napríklad v USA ceny môžu byť polovičné oproti európskym alebo ešte nižšie. Veľa sa toho dá urobiť aj pomocou teda inteligentných sietí a lepšej distribúcie energie a lepšieho monitorovania e, tejto. Takže toto sú oblasti, kde toho sa dá urobiť viac. Pokiaľ ide o suroviny, už sa e, veľmi sústredujeme na túto tému. Tie e, kriticky dôležité, ktorých je nedostatok, nachádzajú sa v krajinách, ktoré si ich eh, chcú zachovať hlavne pre svoj priemysel, ako napríklad Čína. Eh, takže treba sa zaoberať eh, aj ich dostupnosťou, aj ich teda, cenami. Je to veľmi dôležitá téma a mali by sme sa s ňou, a mali by sme ju takto vnímať aj v budúcich obchodných rokovaniach s našimi obchodnými partnermi a treba samozrejme lepšie využívať zdroje, ktoré už máme k dispozícii. Takže kon, koncept ako uh, cirkulárna e, ekonomika alebo recyklovanie odpadu, napríklad elektronického, v ktorom sa nachádza veľmi veľa týchto kriticky dôležitých surovín. To je takisto dôležitá téma. Pokiaľ ide o technologický postup a inovácie EÚ vo všeobecnosti, e, zaostáva za USA v oblasti e, inovácií. My robíme veľmi veľa výskumu, ale v EÚ nie sme až takí úspešní ako naši globálni konkurenti v tom, aby výsledky výskumu sa dostali aj komerčne na trh. To je určite oblasť, kde toho môžeme urobiť viac. Už sa e, tomuto venujeme v programe Horizon. Ten sa na toto sústredí, ale je to určite téma, na ktorú sa treba sústrediť ešte viac. sú veľké rozdiely v tejto oblasti samozrejme s jednotlivými členskými štátmi. Niektoré e, krajiny sú svetovými lídrami, sú lepšie než USA napríklad a sú e, členské štáty, ktoré v tomto zaostávajú, takže aj medzi členskými štátmi sú veľké rozdiely a tomu by sme sa tiež mali venovať. Jeden z hlavných problémov je, že sa menej investuje e, do e, výrobného výskumu a vývoja v EÚ než v USA. Mm, celkovo naša intenzita výskumu a vývoja sa zlepšuje v Európe, ale je to iba vďaka zvýšenému e, verejnému financovaniu a nie súkromnému. Prepačte, trošku si odpijem z čaju. Takže čo môžeme e, odporučiť e, z e, strany verejnosti? Môžeme sa sústrediť na zaobstá- verejné zaobstaranie technológií v kľúčových sektoroch, kde je dôlež- sú dôležité nové technológie, napríklad v takých verejných sektoroch e, ako verejná bezpečnosť, e, verejné zdravie, životné prostredie, e, energetika. Tomuto sa tiež venujeme v aktuálnych programoch, ale opäť treba toho urobiť viac. Ďalšou dôležitou témou je podporovanie PhD v, v výskume, v priemysle, tak aby priemyselná kariéra pre študentov PhD sa stala atraktívna. Takže produkčné a hodnotové reťazce, e, to je veľmi zložitá téma. Jeden e, zo spôsobov, ako podporiť rast malých a stredných podnikov, ako zvýšiť ich e, mieru teda technologickej pokročilosti, je integrovať ich do globálnych e, hodnotových e, reťazcov. Tu je potrebná spolupráca medzi malými a veľkými podnikmi. Ale vidíme, že ešte stále niektoré sektory majú nízku e, produktivitu Mm, a napriek tomu majú, vys- teda vysoké napríklad platy, ale e, sústredia sa naozaj na veľmi e, technologicky e, vysoké e, oblasti. A teraz e, e, vytváranie podnikov a rastu, podnikavosť. Možno by sme sa mali e, viac sústrediť na firmy s vysokým potenciálom, ktoré už tu teraz sú a podporovať tie, ktoré majú vysoký rast, e, potenciálny rast a nemali by sme možno e, iba e, tak širokospektrálne po, po, podporovať ľudí, ktorí teda sú samostatne zárobkovo činní. Jednotný trh je v EÚ dôležitý, ešte, sa, ešte tu je veľmi veľa bariér, aj keď sa už toho veľa dokázalo v tejto oblasti. Ide o to, do akej miery členské štáty implementovali eh, právne úpravy EÚ. Ide o uznávanie eh, tovarov, o kvalifikácii. Toto je veľmi dôležitá téma, nie vždy sa tu správne postupuje. Aj v jednotlivých teda eh, sektoroch treba viac konsolidovať legislatívu, čo sa týka EÚ, ani nie tak vytvárať novú vonkajšie trhy, ešte stále tu vidíme veľa protekcionizmu. Je treba sa na toto sústrediť aj v nadchádzajúcich obchodných rokovaniach. Takže už budem končiť. Záver. E, administratívny regulačný rámec. Opäť kľúčovým posolstvom tu je, e, že netreba ani tak e, nové právne úpravy, skôr lepšie využívať tie existujúce Digitálne riešenia tiež sú dôležité tak, aby administratívne požiadavky na firmy boli eh, ponechané na najnižšej možnej úrovni. A to je všetko, čo eh, som chcela eh, povedať. Ďakujem veľmi pekne. Ale to, čo je vždy najdôležitejšie na našich zasadnutiach, sú diskusie. Takže prvom rade sa budú mať možnosť vyjadriť naši koordinátori. 3 minúty má k dispozícii každý. Nech sa páči, pán Karinč. Ďakujem. Ďakujem za vašu stručnú prezentáciu. Určite si treba pozrieť ešte podrobnosti. Vaše e, slova e, by som rád počul doplnené o váš všeobecný pohľad na rozdiel medzi situáciou v Európe a v Spojených štátoch. Vidíme, že Spojené štáty vníma rast, vnímajú rast, my tu ale rast nevidíme. Ide to, s tak povediať, slimáčim tempom. Moja širšia otázka teda znie, aký je ten základný e, všeobecný rozdiel medzi týmito dvoma ekonomikami a na čo by sme sa my ako zákonodor, e, zákonodarcovia mali zamerať. Vy ste spomenuli náklady energie napríklad, ale vieme, že e, tieto samotné nie sú kľúčom k ku schopnosti e, Rusko má tieto náklady veľmi nízke, ale vôbec nie je schopné. Jednoducho dáva peniaze preč z Ruska, nedáva ich do ničoho. Prístup ku kapitálu, náklady e, kapitálu, to, to je dôležité. Pracovné náklady, štruktúra, pohyb pracovných síl, dane, prístup podnikateľov, talenty a zručnosti pracovníkov, prístup na trh, ne, vedie nakoniec všetko ku konštatovaniu, že e, Spojené štáty sú jednotnou, jednotným trhom s jedným dolárom a my nie sme? Alebo to vnímate inak? Za SAD pán Kofolc. Ďakujem veľmi pekne v prvom rade za výbornú prezentáciu. Veľmi dôležité body, ktorých ste sa dotkli, iste spomenuli ste bod 5. Musíme byť ďalš, ďalej naozaj časťou tej celosvetovej e, reťaze, pokiaľ ide o rast produktivity. Mohli by ste možno k tomu viac pohovoriť. Je to dôležitý bod. Ďalej ste spomenuli e, prvý bod vysoké miery nezamestnanosti v Európe. Hovorili ste o potrebe e, rastu, pok, napríklad pokiaľ je o profesijné vzdelávanie, vzdelávanie mladých ľudí, celoživotné vzdelávanie, kde po spoločnosti je to veľmi dôležitý bod. Mohli by ste snáď o tom hovoriť, o potenciáli viac spolupráce napríklad v oblasti profesijného vzdelávania, celoživotného vzdelávania, alebo čo by to mohlo pre Európu znamenať, to by bolo naozaj možno zaujímavé. Pán Grobarčík za EKR. Ste tu, nech sa páči. Budem hovoriť svojim jazykom. Chcem sa predovšetkým poďakovať za tento príspevok, aj za túto tému, o ktorej tu teraz diskutujeme. Ak sa pozrieme na konkurenciu medzi EÚ a Amerikou, tak by bolo vhodné zaoberať sa aj e, témou a otázkami vnútorne, vnútornej konkurencie. To znamená, že aká je situácia v európskom priemysle a to súvisí bezprostredne s európskymi politikami, teda poľnohospodárskou politikou, politikou pre rybolov, energetiku, ale chýbajú nám tu iné politiky, ktoré by sa zaoberali veľmi dôležitými, najmä hospodárskymi témami. Napríklad námorné hospodárstvo, alebo teda hospodárstvo, e, ktoré správuje bohatstvo morí. Toto všetko je veľký problém Európskej únie a síce niektoré časti Európy, najmä stredná a východná Európa, strácajú svoj priemysel v prospech iných európskych oblastí. Preto je veľmi dôležité, aby sme sa zamerali práve na tie oblasti, kde, e, je, kde industrializácia je v útlme, kde e, priemyselná činnosť, ekonomická činnosť bola utlmená a dochádza k migrácii za prácou. Eh, chcem sa spýtať, či existuje nejaký výskum, ktorý by sa týkal de facto likvidácie alebo vysťahovávania priemyslu z niektorých oblastí Európy na iné miesta. Táto otázka eh, súvisí s útlmom priemyslu, a to najmä ťažkého priemyslu, ktorý sa sťahuje do iných častí sveta, a to najmä do Číny. Ja vám veľmi pekne ďakujem za tento príspevok a teraz by som chcel poprosiť pána Teličku, ktorý bude hovoriť za HD. Ďakujem. Myslím si, že za ALDE bude hovoriť niekto iný. Ja som žiadal o slovo v rozprave eh, v mene poslancov. Ja sa vrátim do diskusie neskôr. Nech sa páči, kolegyňa, vy máte teda slovo. Ďakujem pekne. Ďakujeme za výbornú prezentáciu. Mám dve otázky. Prvá sa týka Spojených štátov. <clears throat> Nechcem e, opakovať, čo povedali predrečníci, ale nový aspekt e, reshoring pre Spojené štáty E, e, zaviedli veľmi dôležité e, politiky, aby sa im vrátili priemyselné branže zo zahraničia, hlavne z Ázie. Čo by sme my mohli urobiť tu v parlamente pre takéto politiky? A druhá otázka sa týka nových typov priemyslu. Podporujeme tieto inovácie, výskum, čisté špičkové technológie. Problém je však v tom, že väčšina nezamestnaných ľudí, ktorých tu teraz máme, nemajú zručnosti potrebné e, e, na prácu v týchto nových typoch priemyslu. Čo by sme mohli e, si odniesť z krajín, ako sú Spojené štáty, či iné, ktoré sú úspešné, aby sme lepšie sa prepojili v našom vzdelávaní a zamestnanosti. Vidíte úlohu v tomto, e, v, tej, v tomto segmente. Ďakujem za zlú výslovnosť. E, pre, ďakujem, Adam, prepačte e, za moju zlú výslovnosť, hovorí pán predseda. Vaše meno je Van Nuvicen, je to správna výslovnosť. Rozumiete mi viac či menej, každopádne. Hovorili ste teraz za ALDE a teraz má priestor skupina GUE. Kto za túto skupinu? Pani Ernst má slovo. Museli sme sa ešte skoordinovať, pretože ja nie som koordinátorkou. Mám nasledovné otázky, menovite poprvé e, e, hovorili ste o infraštruktúre ICT, ktorú treba rozvinúť. A myslím si, že tu je veľký, veľký veľká možnosť vytvoriť pracovné miesta v tejto oblasti a ráda by som od vás počula, aké konkrétne opatrenia tu uh, musia v budúcich rokoch nastať. To je prvý teda bod ICT. A druhý bod, uzná, uh, vzájomné uznávanie kvalifikácií cezhranične. Prečo to tak dlho trvá? Kde je vlastne problém? Je to na členských krajinách? Prečo sa tu nič nehýbe? V našich regiónoch som o tom e, často diskutovala a vidím že ten problém e, po celé roky nemenný. A tretia vec, o ktorej ste hovorili, a to je, e, sú rozdiely v produktivite. V podstate v EÚ sa nedá hovoriť o priemysle. Máme obrovské rozdiely medzi rozvinutými priemyslami a menej rozvinutými medzi obyvateľstvom, medzi krajinami, ktoré sú otrasené krízami, Grécko, Cyprus. Kde vidíte tu možnosti rozvíjať priemysel v týchto krajinách, tu e, dať nejaké stimuly. Oni to predsa najviac potrebujú. Potom veľmi chudobné krajiny ako Rumunsko či Bulharsko. Aké sú stratégie pre tieto krajiny? Teda na jednej strane krajiny postihnuté krízou a potom tie veľmi chudobné krajiny Bulharsko a Rumunsko. Ďakujem. Ďakujem a teraz za EFDD pán Borelli. Ďakujem, pán predseda. Podpora európskeho priemyslu nemôže nezohľadňovať aj odlišný fiskálny režim v jednotlivých eh, členských štátoch. Napríklad eh, v Taliansku máme vysoko kvalitný e, produkt, ale e, talianské podniky sú veľmi e, silne daňovo zaťažené. A myslím si, že nie, sme, nie je toto jediný príklad v EU. Takže dúfame, že čoskoro sa začne rozmýšľať nad tým, ako zjednotiť daňovú záťaž, aby sme všetky mohli zabezpečiť vonkajší aj vnútorný trh, kde by každý mali rovnaké východiska. Eh, je dôležité investovať do eh, výskumu, do technológií, malé a stredné eh, podniky. Pre ne je to však veľmi ťažké takéto odporúčania splňať. Majú veľmi málo možností investovať do takejto sféry. Takže je potrebné pracovať nielen na prístupe k úverom, ako ste to správne povedali, ale aj e, na financovaní a e, oslobodení od daňovej záťaže, pokiaľ ide o takéto e, investície. A treba takisto aj znižovať administratívnu záťaž Zdôrazňujem, že som podnikateľom a nikdy som nepočul o Enterprise Europe Network predtým, než som sa stal mm, európskym poslancom. Treba zabezpečiť, aby takéto nástroje e, naozaj sa približili viac k malým a stredným podnikom. Ďakujeme. Teraz vás poprosím o odpovede a komentáre k otázkam, ktoré e, zazneli. Ďakujem, budem sa snažiť. Ak by som na všetky tieto otázky mala odpovede, asi by som e, tu nesedela, mala by som určite vyššiu pozíciu, ale pokúsim sa. Najprv tu bola otázka k rozdielu medzi Spojenými štátmi a Európou, prečo ten rast je pomalý, e, aké sú za tým sily a faktory. Sami ste spomenuli, na čo by sa v tejto súvislosti mali zamenať, zamerať e, legi, e, zákonodarcovia. Nie je tu jedno riešenie. Náklady e, kapitálu samozrejme sú dôležitou témou. Je oveľa ľahšie v Spojených štátoch získať e, kapitál. V Európe to bola vždy zložitá e, e, problematika v porovnaní s USA. Pokiaľ viem, problém sa ešte zhoršil teraz. Podnikateľský kapitál sa v, e, znížil a čo určite vidíme je, že, verejný, e, že podiel tohto kapitálu vo verejnej sfére, neviem presné čísla, 10-20%, ale teraz je to takmer polovička. E, súkromný kapitál sa znížil a do veľkej miery ho nahradili verejné financie Otázka je, či chceme, aby takýto trend pokračoval. Nie som odborníčkou na finančné trhy a e, Takisto sú tu predsa v Amerike regulátory k takémuto e, kapitálu rizikovému. Ďalej e, otázka k daňam, daňovým režimom. Už určite v EÚ sú to členské krajiny, ktoré e, majú výhradné právo riešiť daňové otázky, preto naša správa sa tejto problematiky nedotýkala. Či e, parlament chce mať e, te, ako tému európske dane, to je iná téma. Momentálne je tomu tak, že sú to členské krajiny, ktoré rozhodujú. Otázka jednotného trhu je takisto dôležitá, sami ste to spomenuli Európska únia je veľkým jednotným trhom. Neustále máme e, podstatné problémy na jednotnom trhu v Európe a je to naozaj oblasť asi najdôležitejšia otázka pre e, európske inštitúcie je riešiť bariéry na tomto jednotnom trhu. Vznikli by totiž tak e, oveľa lepšie možnosti na obchodovanie cezhranične. Potom ďalší rečník sa pýtal na potrebu zručnosti a všeobecné reťazce globálne. Bolo tu zo pár iniciatív, e, e, nebudem hovoriť, ale myslím si, že v prvom rade potrebujeme lepšie informácie, aké e, typy zručnosti potrebujú nové odvetvia priemyslu. To je teda určite otázka, kde i štatistiky ide hĺbšie skúmanie je potrebné. Treba sa spýtať naozaj priemyslu, aké zručnosti potrebujú. Je tu veľký potenciál pre spoluprácu medzi týmito priemyslami a verejnými orgánmi. Jednou z takýchto oblastí je chemický priemysel, ktorý pracuje na rámci zručnosti, budúce potreby zručnosti, ktoré vypracovávajú. Toto určite by sa dalo replikovať i pre ďalšie odvetvia priemyslu. Bola tu ďalej otázka týkajúca sa pán Kovalčík, neviem, či to bol tento rečník a či som správne vyslovila jeho meno. E, kľúčová otázka sa týkala štrukturálnych zmien e, v, vo východoeurópskych krajinách, kde je veľká miera deindustrializácie, takisto i inde v Európe, aj mimo Európy E, smerujú tieto branže do e, oblasti nízkonákladových. Máme tu e, dobrý, veľmi dobrý príklad našej správe Slovensko, ktoré sa, ktorému sa podarilo integrovať do európskych hodnotových reťazí a automobilový priemysel sú rozdiely v nákladoch a platoch a preto sa Slovensku podarilo pritiahnuť mnoho zahraničných investorov, E, z Nemecka, z Francúzska, vytvorili sa nové fabriky. Nehovorím, že je to riešenie pre všetkých, ale nie to je len jeden tok e, von z Európy do nízkonákladových krajín mimo Európy. Nie, takéto pohyby sa dejú i vo vnútri Európy. Nemám návrhy na reindustrializáciu východnej Európy, ale sú tu takéto podnety a do detailu si ich môžete pozrieť práve v našej správe. Takisto ste sa pýtali na otázka týkajúca sa takisto zručnosti a reshoringu, teda e, návratu priemyslu zo zahraničia. Určite sa nejaký takýto tok e, deje, pretože v Číne sa zvyšujú e, náklady a sú tu tak otázky kvality, ako kontrolovať kvalitu otázky reťazcov. Mám ešte pár minút? Takže vidíme tu naozaj e, príliv i do Európy, nie e, v Spojených štátoch. E, takisto ste sa pýtali na zručnosti. Určite e, tu môže priemysel zohrávať sám veľkú úlohu. Chemický priemysel, spomínala som to, definovanie zručnosti a je to prvý krok e, k tým e, potrebným zručnostiam, tá správna e, pracovná sila, tie správne zručnosti, to je kľúč v Európe. Takisto otázka vzájomného uznávania. Čl Budete sa musieť pýtať na to samotných členských krajín. Európske inštitúcie nemôžu vyvíjať tlak ale je to naozaj na individuálnych členských krajinách, aby aplikovali vzájomné uznávanie nielen v kvalifikáciách, ale aj v tovaroch a službách. Toto totiž je jedna z veľkých e, bariér pre vnútorný trh. Máme tu e, reguláciu na úrovni EÚ. Neimplementovalo sa to plne na e, úrovni členských krajín a tu sa, dejú veľké, tu sa u, nachádzajú veľké bariéry a prekážky. A ďalší rečník potom hovoril o daniach. Opätovne je to otázka členských krajín. Ak to parlament chce riešiť, myslím si, že treba urobiť v zásadné zmeny. Daňové systémy sa výrazne menia, to samozrejme ovplyvňuje podmienky pre malé a stredné podniky v členských krajinách. Niektoré majú obrovské zaťaženie, iné menšie a toto tiež súvisí s mnohými administratívnymi e, požiadavkami a režimami. Určité krajiny na to naozaj výrazne trpia. Európska priemyselná sieť, tu sa dá, sieť podnikov, tu sa dá veľa urobiť. Sú tu lokálne e, obchodné komory. Verím, že väčšia e, miera informovanosti publicity môže pomôcť <clears throat> zastihnúť viac eh, podnikateľov. Ďakujeme. Ďalšie kolo otázok. Prepačte, ešte ste mi nezodpovedali veľmi dôležitú otázku, ktorá je dôležitá. Ide, otázk, ide o priemysel v tých eh, postihnutých krajinách, Grécko, Cyprus či iné chudobné krajiny nič ste k tomu nepovedali. Bez ohľadu na vašu štúdiu je to dôležitý bod, keď hovoríme o industrializácii v Európe. Ďakujem. To, e, tuto, tomuto sa budeme venovať v druhom kole e, otázok. Teraz sa hlási do zoznamu 10 rečníkov. Takže jednu minútu máte, prosím, každý na vaše otázky. Takže žiadne výpovede, ale naozaj kladte otázky.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 de lo que ya hay más que crear una nueva aplikáciu toho, čo už existuje. Ja si myslím, že to je kombinácia týchto dvoch vecí, pretože máme tu napríklad intelektuálne vlastníctvo a to, tam často naša legislatíva brzdí rozvoj v mnohých sektoroch, takže bolo by dobré lepšie nakalibrovať to, čo prevystáva to, čo e, chýba. Pán Telička, ďakujem. Ďakujem, e, pán predseda. Ďakujem za prezentáciu, budem stručný. Ja som tak trochu prekvapený tým, že som od vás nepočul nič od Better Regulation o kvalitnejšej legislatíve, pretože je jasné povedať si, že nie vždy príjmame tú najlepšiu legislatívu, inteligentnú legislatívu, ktorá by nielen splňala ciele, ale ktorá by aj zároveň mala taký dopad, aký si želáme. A parlament by tiež mal v tomto smere zlepšiť svoju činnosť. Ja si cením to, že tu zdôrazňujete podnikanie, podnikateľského ducha. Aj na to by sme sa mali viac e, zamerať. Naši podnikatelia nemajú možnosť brať na seba riziko, a rozvíjať sa. No a potom tu máme protekcionizmus. Ale treba si povedať, že tu máme aj vnútorný, interný protekcionizmus a mali by sme sa pozrieť na to, ako to funguje. Máme tu teda isté bariéry, ktoré síce sa legislatívne rušia, ale v praxi sa tieto rozhodnutia neaplikujú a to je systémový problém, ktorý treba vyriešiť. Ďakujem, pán Roj, ďalší rečník. Ja si myslím, že táto debata ukazuje, že by sme mali o tejto téme hovoriť veľmi dôkladne a podrobne, pretože je to stále ešte veľmi podrob, e, povrchné. Po druhé, zaujímajú ma aj ďalšie informácie. Hovorili ste o vysokých nákladoch za energiu ako o jednom z faktorov deindustrializácie. Čo to znamená? Musíme investovať napríklad do znižovania cien alebo do výkupu obnoviteľných energií. Ale mám ešte ďalšiu otázku. Čo budeme robiť s tým, že táto oblasť je príliš komplikovaná? Máme tu menej nových zákonov, ale sa má, alebo sa máme skôr zamerať na to, aby tie zákony, ktorými disponujeme, boli naozaj dodržiavané. Ak sa na to pozrieme globálne, tak to musí mať nejaké dôsledky. Možno tých pravidel by sme mali v budúcnosti príjmať menej. Ďalší rečník. Ja by som chcel zdôrazniť, že nie len, že je užitočné, aby sme sa porovnávali s ostatnými, ale mali by sme sa porovnávať aj medzi sebou navzájom, tu v eurozóne. A odchod priemyslu to predovšetkým zažívame na juhu eurozóny a nie v mojej krajine. A preto mám otázku, že či súhlasíte s francúzskou vládou, ktorá tvrdí, že euro je príliš silné, napríklad vo Francúzsku, možno, že aj pre Taliansku veľmi silné a možno, že pre Nemecko je až príliš slabé. Ďakujem. Pani Rybacká. Ďakujem. Vy ste veľmi dobre eh, zanalizovali nedostatky v oblasti technického pokroku, ale aj to, že je najvyšší čas, aby sme viac využívali mechanizmy, ktoré podporujú inováciu. Napríklad by k tomu mohli patriť aj nejaké e, fiskálne stimuly, ktoré by pozbudili hospodárstvo a podobne. Po druhé, nebolo by vhodné jasne povedať, že kritérium pre výber verejných zákaziek by mala byť aj miera inovácií, pretože je potrebné dávať viac peňazí na rozvoj a vývoj a výskum a to by potom mohlo znamenať aj to, že tieto náklady na výskum a vývoj by sme potom mohli vyňať aj z výpočtov pre udelovanie štátnych financií. Ďalší rečník, ďakujem, pá, pán Federlej. Vždy tu príliš hovoríme o tom, čo máme a nie o tom, čo by sme chceli mať zajtra. Pre politikov je najťažší ten faktor X. Čo sa stane v budúcich rokoch? Pretože Mm, čo tu musíme robiť, ako zaplniť to neznáme X, aby sme náš cieľ zvýšenia zamestnanosti a rastu splnili. Takže nemali by sme diskutovať o tom, čo už máme, čo je dobré a tak ďalej. Mali by sme sa skôr zamerať na to, čo by sme mali mať v budúcich desaťročiach tak, aby sa Európa stala lídrom, No a my sme v celej rade oblasti lídrom, ale v niektorých čoraz menej a naše miesto zaplňajú ďalšie regióny vo svete. Takže aké reformy potrebujeme, aby sme mohli v budúcich desaťročiach zaistiť rast nového priemyslu? Ďakujem, pani Toja. Ďakujem, pán predseda. Ja by som sa chcela vrátiť k téme, ktorá je podľa mňa veľmi dôležitá a to je dostupnosť zdrojov. Povedali ste, že pokiaľ ide o prístup k úverom, tu nás som, hovorí pani poslankyňa, niektoré krajiny zažívajú kritickú situáciu, ako napríklad Španielsko a Taliansko. Myslím tým teda najmä na prístup k bankovým úverom, ale ja by som rada hovorila aj o dostupnosti verejných zdrojov. Napríklad v Amerike došlo k oživeniu aj preto, že tu boli dané k dispozícii vedia výskumu aj verejné zdroje, ktoré sú používané aj na inú, inováciu a to sú veci vo verejnom záujme. Čo môže v tomto smere urobiť Európa? Ja neviem, či ste tu zanalizovali nejaké konkrétne príklady. E, treba tam energiu zdrojov máme málo, takže my by sme mali preštudovať, aké Finančné nástroje majú ten multiplikačný efekt. A čo robiť viac? A aké sú tie najlepšie praktiky, najlepšie postupy, ktoré môžete doporučiť? Ďakujem, pán Gierek. Ďakujem veľmi pekne. Ak hovoríme o priemysle, tak by bolo dobré, aby sme rozli- rozlišovali medzi tzv. veľkým priemyslom, veľkými priemyslovými podnikmi, sieťami, ktoré disponujú financiami aj patentami a medzi tým, čo je podľa môjho názoru veľká slabina, a to je miestný lokálny priemysel, ktorý do tých sietí nie je zapojený a nemá ani patenty, ani peniaze. E, a, a je to priemysel, ktorý sa opiera o miestne, lacné surovinové zdroje, o miestne e, trhy a priemyselné tradície. Ja si myslím, že na toto zabúdame a to je chyba. Ďakujem, pán Čený. Ďakujem za túto správu. A ja by som chcel hovoriť o niektorých údajoch, ktoré vidím na strane 86 správy. Tam vidíme, že v Španielsku 5%, mm, 25% e, e, e, pracovných miest poskytujú malé a stredné podniky, ako aj 65% pridanej hodnoty a potom ďalej sa hovorí, že ak chceme zabezpečiť rast, treba zabezpečiť E, prístup malých a stredných podnikov e, ku kreditom. V Španielsku došlo k bankovej záchrane, verejný e, dlh stúpil na 100% HDP a vlastne cieľom záchrany bank bolo navýšenie kreditov pre malé a stredné podniky. A ja by som sa chcel spýtať, že či si vy myslíte, že finančný sektor v Európe prispieva rastu alebo nie, alebo či si myslíte, že by sme ho mali zdisciplinovať z verejných zdrojov alebo vytvoriť e, verejnú banku, ktorá by doplňala privátne banky pri zabezpečovaní rastu. Ďakujem. Ďakujem. Pán Helmer. Ďakujem, pán predseda. Hovorili sme o cenách energií, a hovorili sme aj o tom, že musíme ukludniť a uistiť, upokojiť Ameriku. Čo si myslíte, že sme tu zavudli kľúčovú vec? Áno, v Amerike tam máme veľ, veľmi rýchly nástup ukludnenia, pretože tam sú ceny energii veľmi konkurencieschopné, avšak tu v Európe to máme naopak. Tu sú ceny energii veľmi vysoké a to našu konkurencieschopnosť veľmi podkopáva. Nie je to tak, že my tu skôr, ako by sme potrebovali nové politiky, potrebujeme sa skôr zbaviť tých, ktoré v minulosti zlyhali. Ďakujem, hovorí pán predseda. Ako vidíte, vážení kolegovia, táto téma je veľmi zaujímavá a preto navrhujem, aby sme posunuli hlasovanie o 15 minút neskôr, pretože tu mám na rečníckom zozname ďalších 6 kolegov a takisto aj prednášajíci musí reagovať. Ak súhlasíte, tak e, hlasovať by sme začali o 15 minút neskôr, pretože táto téma je veľmi zaujímavá, ako všetci vidíme. Máme tu ešte pána Tyrmesa za zelených, aj pán Rybich. Pán Rybich, ne, vy máte technickú procedurálnu pripomienku? Áno, ja by som chcel iba požiadať o to, aby sme možno radšej hlasovali, tak ako je to podľa plánu a po hlasovaní pokračovali v debate. Ja si myslím, že by nebol problém najskôr hlasovať a potom v našej debate pokračovať. My sa môžeme o tom rozhodnúť, hovorí pán predseda. Ak navrhujete niečo také, tak dobre, ale nezabúdajme na to, že naši rečníci niekedy nemajú čas. Takže potom tu bude problém v tom čase položiť otázku a potom vlastne narušíme tú diskusiu, ale ak budete hlasovať, dáme najskôr hlasovať a podľa toho sa zariadíme. Schôdza koordinátorov rozhodne, ako takéto problémy v budúcnosti budeme riešiť. Dnes budeme hlasovať o desiatej, lebo veľa kolegov si na to urobilo čas a majú len 20-25 minút a preto je potrebné, aby tu prítomní boli pri hlasovaní. No a my vieme, že naša prednášajúca nemá problém zostať tu s nami, takže ešte si môžete zájsť počaj. Dobre, takže teraz budeme hlasovať. Uh, in EPP group, uh, Mr. Boni replaces Mr. Pán Boni bude nahrádzať pána Levandovského v rámci EPP. Mali by sme mať uh, teraz už správny počet hlasujúcich. Áno, je to tak? Dobre, takže môžeme začať. Témou je Všeobecný rozpočet EÚ pre finančný rok 2015 všetky oddiely. Vážení kolegovia, ak máte nejakú pripomienku, že ide o elektronické hlasovanie, je potrebné, aby ste mali na toto zo sebou vašu kartičku. Pretože niekedy musíme kontrolovať výsledok hlasovania, ak to nie je dosť eh, jednoznačné. A aj finálne konečné hlasovanie je vždy elektronické, takže prosím, majte to na pamäti aj do budúcnosti. Takže prejdeme k hlasovaniu. Máme tu uh, veľa uh, pozme, uh, uh, návrhov. Ja budem čítať iba tie posledné dve čísla, pretože sú tam 4 čísla, takže namiesto 5, 9, 0, 6 budem čítať 0, 6. V ďalšom prípade 0, 0, 0, 1. pretože vieme to bez problému rozoznať, že ide o ďalší pozmeňovací návrh a tak to bude jednoduchšie, aby sme sa našli. A samozrejme hlasujeme za, proti, a e, zdržali sa. A teraz poďme k pozmeňujúcemu návrhu 06. Against. Kto je za, proti, zdržali sa. Prijaté. 00. Za, proti, zdržali sa. Prijaté. 01. Kto je za, proti, zdržali sa. Prijaté. 99 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Uh, withdrawn is Mr. Rubik, remark 1.6. Uh, A teraz pán Rubik, pán Tajany, za, proti, zdržali sa, prijaté. A teraz 0, 0. Oddelené hlasovanie prvá, druhá časť. Prvá časť e, pr- za proti zdržali sa zamietnuté. Druhá časť za proti zdržali sa zamietnuté. 9 5 za, proti, zdržali sa prijaté, 0-1 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Well, it's, uh, no, okay. Za, proti, zdržali sa prijaté. In favor, against. Za, proti, zdržali sa prijaté. 07 za, proti, zdržali sa prijaté. 9, 2 identické s ďalším návrhom. Prepačte, s 03. 03 za, proti, zdržali sa prijaté 09 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Pán Rubik a Búzek, pozmeňujúce návrhy spoločne za, proti, zdržali sa prijaté 1, 0 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Teraz 05. Buzek. Tajani withdrawn. Tajani withdrawn. Tajani je e, stiahnutý jeho pozmeňovací návrh, ospravedlňujem sa, takže 05, kto je za. Against. Abstention. Adopted. Zdržali sa prijaté. 07 e, no za, proti. Zdržali sa. Elektronicky to skontrolujeme. Otváram hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. prijaté. A teraz identická 07 a 1 8. Chcete výsledok? Tridsať sedem za, 16 proti. Jasne prijaté.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 proti, zdržali sa prijaté 1, 6 za, proti, zdržali sa prijaté 1, 7 za, proti, zdržali sa prijaté 1, 8 za, proti, zdržali sa prijaté spolu 1, 9 a 2, 0 za, proti, zdržali sa prijaté 2, 0, 2 za, proti, zdržali sa prijaté prijaté 2-1 za, proti, zdržali sa prijaté 2-2 za, proti, zdržali sa prijaté 2-3 za, proti, zdržali sa prijaté 2-4 za, proti, zdržali sa prijaté 2-5 a 2-1 za, proti, zdržali sa prijaté 2622, za proti zdržali sa prijaté 27 a 23 spoločne, za proti zdržali sa prijaté 28 a 24, za proti zdržali sa prijaté 29, za proti zdržali sa prijaté 30 a 25 spoločne za proti, zdržali sa prijaté. 3, 1 a 2, 6. Kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 11 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Teraz by sme mali prejsť k 3, 2 a 2, 7 spoločne za, proti, zdržali sa prijaté. 3, 3 za, proti, zdržali sa za, proti, zdržali sa prijaté, 3, 5 za, proti, zdržali sa prijaté, 12 za, proti, zdržali sa prijaté, 3, 6 za, proti, zdržali sa prijaté, 3, 7 za, proti, zdržali sa prijaté, 3, 8, za, proti, zdržali sa prijaté, 5, 9 za, proti, zdržali sa zamietnuté 3, 9 a 2, 8 spolu za, proti, zdržali sa prijaté 4, 0, 2, 9 spoločne za, proti, zdržali sa prijaté 4, 4130 za, proti, zdržali sa prijaté 2 a 1, za, proti, zdržali sa prijaté 3 a 2, za, proti, zdržali sa prijaté 3, za, proti, zdržali sa prijaté 45 a 3, 4 za, proti, zdržali sa prijaté, 3, 4, 6 a 3, 5 za, proti, zdržali sa prijaté, 4, 7 a 3, 6 za, proti, zdržali sa prijaté, 4, 8 a 3, 7 za, proti, zdržali sa prijaté, 4, 9, 3, 8 za, proti, zdržali sa prijaté, 5039 za, proti, zdržali sa prijaté 98 za, proti. To si elektronicky skontrolujeme. Hlasovanie otváram. 9, 8. O jeden hlas ALDE máme navyše. A o 2 EPP hlasí. No. Takto ste naladení na hlasovanie veľmi pozitívne, takže niečo treba zmeniť e, pri EPP aj pri LD. Teraz už je to dobré. E, končím hlasovanie, vidíte výsledok, je to prijaté. 06 za, proti, zdržali sa prijaté. Skontrolujeme si to dobre, kontrola elektronická. The vote is open. Everybody has voted. One EPP. O jeden hlas EPP navyše. Je tiež uh, o dva uh, hlasy SND uh, e, na veľa. O, takto sa vám páči to hlasovanie, to som nevedel. Uh, nie je to jednoduché, ja viem. Takže ešte stále je o jeden hlas SND viac, než treba. Pani to ja. Teraz je to už v poriadku. Tak teraz je asi o jeden hlas EPP viac. Teraz môžeme skončiť. Výsledok je, že je to prijaté, ako vidíte. A teraz 51. Za, proti, zdržali sa prijaté. 52 za, proti, zdržali sa prijaté. 1, 4 a 5, 3 spoločne. 1, 4, prepačte, nespoločne. Nie, spoločne. Hlasujeme oddelenie. To bola nesprávna informácia na mojom zozname. Takže 1-4 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 5-3 za, proti, zdržali sa prijaté. 1-5 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 5, 4 za, proti, zdržali sa prijaté. 5, 5 za, proti, zdržali sa prijaté. 5, 6 za, proti, zdržali sa prijaté. 0,4 za, proti, proti e, zdržali sa prijaté. 4, e, 5 za, proti. A to by sme mali skontrolovať. Takže 0,5 ku Elektronicky kontrolujeme, otváram hlasovanie. Hlasoval každý, dokonca ešte priveľa. EPP má ešte stále o jeden hlas viac. Teraz je to v poriadku. 57 a 00 e, za, proti, zdržali sa prijaté, 5, 8, 4, 1 za, proti, zdržali sa prijaté, 5, 9, 4, 2, prijaté, 6, 0 za, proti, zdržali sa prijaté, 6, 2, 4, 3 za, proti, zdržali sa prijaté, 6, 2, 4, 4 za, proti zdržali sa prijaté, 6, 3, 4, 5 za, proti zdržali sa prijaté, 6, 4 za, proti zdržali sa prijaté, 6, 5 za, proti zdržali sa prijaté, 6, 6 za, proti zdržali sa prijaté. 6, 7, 4, 7 za, proti, zdržali sa prijaté, 6, 8, 4, 7 za, proti, zdržali sa prijaté, 6, 9, 4, 8 za, proti, zdržali sa prijaté, 7, 0, 4, 9 za, proti, zdržali sa prijaté, 7, 1 za, proti, zdržali sa prijaté, 7, 2 za, proti, zdržali sa prijaté, 7, 3 5-0 za, proti zdržali sa prijaté 7-4, 5-1 za, proti zdržali sa prijaté 7-5 za, proti zdržali sa prijaté 7-6 za, proti zdržali sa prijaté 7-7, 5-3 za, proti zdržali sa prijaté 7-8, 5-4 za, proti zdržali sa prijaté 7-9 za, proti, zdržali sa prijaté, 8, 0, za, proti, zdržali sa prijaté, 8, 1, za, proti, zdržali sa prijaté, 8, 2, za, proti, zdržali sa prijaté, 8, 3, 5, 5, za, proti, zdržali sa prijaté, 8, 4, 5, 6, za, proti, zdržali sa prijaté, 8-5, za, proti, zdržali sa prijaté, 8-6 za, proti, zdržali sa prijaté, 8-7 za, proti, zdržali sa prijaté, 8-8 za, proti, zdržali sa prijaté, 8-9 za, proti, zdržali sa prijaté, 0-2 za, proti, zdržali sa prijaté, 0, Aha, skontrolujeme si to. Dobre, 02, 02 kontrolujeme elektronicky. Otváram hlasovanie. Priveľa. SND. Hlasujeme o 02. Teraz je to už v poriadku, je to prijaté. Takže 03 za, proti, zdržali sa, skontrolujem nízky ešte raz. Končím hlasovanie. EPP lepšie už volíte. Výsledok je... Teraz hlasujeme o 9.0 za.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 03, výsledok, výsledok 03. Výsledok je 33 za, 25 proti, ja sa zdržali. Je to na našom monitore, nie však na vašom. Nevieme prečo. na malých obrazovkách, nie veľkých. Všetko je už teraz jasné, že? Teraz 9.0. Za, proti, zdržal sa niekto. Príjima sa. 9.1 za, proti, zdržal sa niekto. Príjima sa. 1.3 za, proti, zdržal sa niekto. Príjima sa. 9.2, 5.7 prijaté. 9.3, 5.8 Prijíma sa. Zavalečné hlasovanie elektronicky. Hlasujme. Traja ste nadpočet v EPP. Zdá sa, že sa vaša skupina rozrastá. rozrastá. Jeden je naviac. Výsadok 45 za, 5 proti, 11 sa zdržali. Skončili sme teda tento, toto pomerne komplikované hlasovanie a teraz veľmi kratučké hlasovanie. Druhé. Jednotný európsky trh pre elektronickú komunikáciu. Moja informácia, veľmi dôležitá, Prečo je toto hlasovanie také dôležité? No už tak podľa pravidla 73 väčšina e, členov výboru musia hlasovať za mandát negociačného týmu, aby bol tento prijatý. Potrebujeme teda 33 elektronických hlasov. Potrebujeme 33 hlas. 34, pardon, aby sme mali väčšinu pretože 67 členov našeho výboru je kompletný počet, potrebujeme teda 34. Počkáme samozrejme na stanovisko rady a tiež mandát, ale mali by sme byť pripravení. Chcem vám pripomenúť, a to je veľmi dôležité, že Európsky parlament budúc, v minulom uh, mandáte v apríli 2014 prijal pozíciu stanovisko v prvom čítaní a naše rozhodnutie, rozhodnutie našeho výboru, už tohoto nového výboru ITRE 22. júla pred 6 týždňami v súlade s pravidlom 229 rokovacieho poriadku, aby sme potvrdili stanovisko z prvého čítania minulého funkčného obdobia. Bolo to vaše rozhodnutie. A súčasne pani Del Castillo bola potvrdená ako spravodajkyňa pre túto správu. Ona tiež bola samozrejme spravodajkyňou v minulom mandáte. Takže teraz hlasujeme o mandáte negociačného týmu. Čo to je negociačný tím? Predseda výboru, spravodajca, tieňoví spravodajcovia a doplňujúce osoby podľa pravidla 54. Nie je to teda veľký tým do kopy chcem vám pripomenúť, a to je veľmi dôležité, že talianské predsedníctvo považuje tento e, materiál za prioritný a pracuje na čo najrýchlejšom rokovacom mandáte. My sme však e, dobre pripravení, sme popredu pripravení na naše rokovania, pretože práve teraz sme pripravení, ak budeme hlasovať za mandát a zloženie nášho rokovacieho týmu. Tak udeje sa tak o pár sekúnd. Myslím, že je vám všetko jasné. Poďme teda hlasovať. Hlasujme prosím teraz. Preverme si to. Končím hlasovanie. 55 za, 2 proti, 4, 4 sa zdržali hlasovania. Teraz pokračujeme v prerušenej rozprave. Naša rečníčka, ktorá si mohla dovoliť medzi tým ďalšie kávy. Už, určite vy určite zdravá, ale ja určite o dva dní ochoriem. To som si istý. Dnes e, však naše rokovanie skončí, takže všetko bude v poriadku. Ak chcete niekto opustiť sa prosím, čo najrýchlejšie. Radi by sme vás tu e, mali naďalej, ale teraz je na čase pokračovať. I would like to say, please stay with us, but it's your choice. Chcel by som, bol by som rád, keby ste tu mohli zostať, ale je to na vašom rozhodnutí. <coughs> Okay, so Let us finish our discussions. Takže budeme pokračovať v našej debate. E, prosím, aby ste sa utíšili. Podľa všetkého by pán Tyrmes chcel vystúpiť v mene zelených, pretože tie ešte svoje stanovisko nepredniesli. Ja by som stručne sa chcel vrátiť k vašim záverom, pretože štáty ako je Dánsko, kde sú relatívne vysoké ceny energií, a teda najmä za elektrinu. Takto. Combination of uh, real prices with full potrebné, aby sme tieto energie využívali. To znamená, že to sú už plne internalizované externality. Viedlo to k veľkým investíciám do kritickej identity a v dôsledku toho je priemysel konkurencie schopnejší ako štáty, ktoré umelo poskytujú svojim priemyselným podnikom lacnú energiu. Lebo tie potom nie sú konkurencie schopné. Pán Butikhofer, nech sa páči, ďakujem. Ja by som sa chcel zamerať na jeden aspekt tejto štúdie, už o tom hovorí iní kolegovia. Ide tu o prístup k financovaniu. E, keď sa prečítajú tie závery, tak jeden veľký problém, ako hlavný problém je práve uvádzaná táto vec a podľa vašich údajov je to dôležitejšie ako ďalšia otázka. No a potom som trochu sklamaný tým, že tam nenachádzam žiadne návrhy v tej štúdii, ktoré by tento problém riešili. Náš výbor sa postavil e, proti dvom návrhom, návrhom, ktoré mali navýšiť financovanie e, veľkých podnikov je dôležité zabezpečenie, ale vy tu nehovoríte napríklad nič o využívaní regionálnych fondov, o štátnej pomoci alebo o plošných výnimkách alebo o mechanizmoch účinného využívania surovín alebo o regionálnych dlhopisových trhoch. Mne to nepripadá veľmi ambiciozne vzhľadom na riešenie tých najväčších problémov, ktoré tu máme. Pani Gostet, nech sa páči. E, ja budem mimoriadne stručná, pretože e, náš host nám e, nás oboznámila so všetkými podmienkami, ktoré sú potrebné na oživenie rastu prostredníctvom priemyslu. Takže keď chceme hovoriť o schopnosti nášho priemyslu, tak by som chcela túto otázku položiť v tom zmysle, aby sme si stanovili, aké sú opatrenia, ktoré treba príjmať v európskom rozhodovacom procese tak, aby sme podporili priemyselnú konkurencieschopnosť, pretože sme povedali, že všetko, čo je súčasťou nevyhnutných prvkov pre rast priemyslu, o tom sme hovorili, ale nehovorili sme o procese, o rozhodovacom európskom procese. A čo môžeme urobiť tam, aby sme túto konkurencieschopnosť eh, posilnili? Ďakujem, Ďakujem pán Silikojtis. Ďakujem. Eh, v posledných rokoch sa hovorí veľa o potrebe vrátiť sa k reálnej ekonomike, aby sme vytvárali pracovné miesta, ale aj preto, aby, lebo členské krajiny Európskej únie by sa mali vlastne zapojiť do rastu. Bohužiaľ, ja nekonštatujem nové opatrenia a žiadne novinky, najmä pre krajiny na juhu Európy E, a myslím si, že dezindustrializácia má byť sprevádzaná podpornými opatreniami, tak ako to bolo vytvorené pre bankový sektor a pre kredity. Takže je dôležité, aby sme mali k dispozícii presnejšiu politiku a ja by som rád vedel, aký je váš názor na to, ako podporovať malé a stredné podniky na juhu Európy Druhá otázka. V roku 2012 v komisii a v rade začala rozpráva o štátnej pomoci. Je pravdou, že aby Európska únia mohla byť e, konkurencieschopná, aby jej konkurencieschopnosť bola úspešná, tak je potrebné naozaj sa venovať e, e, aj otázkam štátnej pomoci z hľadiska E, priemyslu a malých a stretných e, podnikov v Európe. Teraz pán, ďakujem pán Ramsdorf. V poslednej situácii pre stabilitu európskeho priemyslu je najdôležitejšie zastaviť vojnu na Ukrajine, pretože by mohlo dôjsť k bankrotu Ukrajinskej centrálnej banky a jediný spôsob, ako sa tomu vyhnúť, je zastaviť vojnu na Ukrajine. No a druhý problém je hrozba energetickej krízy v dôsledku ukrajinskej krízy. Za 40 dní dôjde ku kritickému nedostatku uhlia a to znamená, že dodávky elektriny pre občanov a pre priemysel budú ohrozené. Myslím si, že žiadne rýchle riešenie e, tu neexistuje. Napríklad sa tu navrhuje e, vláda rúbať stromy v lese alebo zbierať zvieracie exkrementy. E, ale ja si myslím, že my všetci musíme Ukrajine pomôcť, pretože to je hrozba pre stabilitu celého nášho e, regiónu a bol, mohlo by to byť veľké bremeno pre naše ekonomiky. Ďakujem, pán Piper. Ďakujem, pán predseda. Bola tu otázka alebo celá rada dobrých návrhov a ja by som sa chcel vrátiť ešte k tomu, čo povedal pán Butikhofer. Veľa Veľký dôraz sa kladie na štrukturálne fondy a na celú radu vecí, ktoré tam ani nepatria. A napríklad tu máme pomoc podnikov, ktoré, podnikom, ktoré sa odsadzujú na juhu Európy. Táto podpora sa vypláca iba raz a tá podpora by mala e, byť vyplácaná dlhodobo 10-20 rokov. Takže ja si myslím, že E, horšie ako infraštruktúra priemyslu a úroveň vzdelania, trhy, dopravné prepojenia. No a v tej štúdii je celý rad dobrých vecí, ale jedna vec je tu nápadná a to je zaobchádzanie s investormi. Ak niekto bude mať v, Eur- v Južnej Európe rovnaký nápad ako v Nemecku alebo v Polsku, tak v Južnej Európe musí rátať s takmer dvojnásobnými nákladmi na zaistenie kapitálu, e, aby tento zámer mohol vôbec naštartovať. Tá politika nízkych úrokových sadzieb e, Európskej centrálnej banky sa nepremieta v tejto oblasti, a preto by sme mali e, vynájsť nejaké nové špeciálne nástroje pre podniky na juhu Európy, aby sme znížili tie náklady na kapitál. Nehovorím tu teraz o podporných programoch, ale hovorím o tom, že podniky, ktoré chcú v Južnej Európe investovať, tak to majú nákladnejšie a my by sme im mali zabezpečiť pomoc, aby neboli v nerovnom postavení pán Tajány. Áno dôležité, pretože sa e, konečne začína diskutovať po dlhom čase o priemyselnej politike. Myslím, že je potrebné na to, aby sme tu mali novú priemyselnú politiku, by sme mali používať to, čo sa už urobilo doteraz v parlamente aj v Európskej komisii. Prijali sme stratégiu pre e, európsku priemyslovú politiku. Hovorí sa o investíciách o 550 miliardách eur pre reálnu ekonomiku. Takže niektoré odpovede na otázky, ktoré nadniesli kolegovia, už sú obsiahnuté v dokumentoch komisie a v stratégii komisie, ktorú podporil Európsky parlament. Takže mali by sme pokračovať ďalej týmto smerom a v tejto, eh, počas tejto legislatívy je treba teda budeme mať tu naozaj aj komisiu, ktorá bude silne počúvať Európsky parlament. Takže, ale nemali by sme zabúdať, že túto politiku tvorí aj rada, takže parlament sa môže stať e, centrálnym pri dôležitých krokoch. A e, toto bude dôležité aj pri vypočutiach nových komisárov, ak to bude podpredseda, ktorý bude dohliadať na e, ekonomickú politiku. Treba trvať na tom, aby sektor reálnej ekonomiky bol e, plne podporovaný, silne podporovaný. Môj návrh, ktorý už podporil parlament, je, aby nebol, nebola tu len rada ECOFIN, ale bola tam aj rada pre reálnu ekonomiku Rada pre e, konkurencieschopnosť má riziko, že sa stane len e, zasadnutím e, veľvyslancov. Treba, aby bola makroekonomická politika vyvážená politikou pre reálnu ekonomiku a toto by mohol parlament žiadať, aby sa tu vytvorila Rada pre reálnu ekonomiku aby sa prijímali e, e, také podobné rozhodnutia, ako ich príjma Rada ECOFIN v tejto oblasti. E, ďakujem veľmi pekne. Vaša e, skúsenosť z Európskej komisie určite bude veľmi nápomocná pri takýchto myšlienkach, ktoré by e, mohol e, naplňať potom náš výbor aj Európsky parlament. Posledný ročník, aha, vzdávate sa slova dobre, takže končíme s našim zoznamom rečníkov a teraz si už počujeme vaše odpovede. Ešte by som vám rád povedal, vážení kolegovia, že na budúce sem príde komisár Feroči, ktorý bude s nami hovoriť na túto istú tému, teda konkurencie, schopnosť európskej ekonomiky a priemyslu a deindustrializácia. Takže Toto je e, diskusia, ktorá nekončí. Budeme v nej pokračovať. Pani Griffens, ešte vám dávam slovo. Ďakujem. E, myslím si, že tá analýza je správna. Otázka tu stojí, že čo s tým. Hovorilo sa tu o prístupe ku kapitálu, e, o rýchlo, v rýchlo rastúcich sektoroch. My vo Veľkej Británii používame OSVČ, teda samostatne zárobkovo osoby na zníženie nezamestnanosti. Otázka tu stojí, ako zlepšiť kvalitu tohto samozamestnávania a ako presadiť viac pracovných miest v týchto rýchlo sa rozvíjajúcich sektoroch a takisto aj ako e, vlastne systém v regiónoch e, E, naregulovať tak, aby sa zlepšili, zlepšila úroveň učňovských programov pani Pérez. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, že som slovo dostala na záver. Táto diskusia o, vašej, o tejto bohatej diskusii na začiatku mandátu je veľmi dôležitá. Tento parlament sa mobilizoval na e, vytvorenie budúcej komisie vzhľadom na to, čo ste si tu mohli všimnúť, keď ste keď bol pán Tajani poverený otázkami spojenými s priemyslom v predchádzajúcej komisii. Máte nejaké myšlienky, nejaké odporúčania o tom, ako tieto e, otázky riešiť v budúcom kolégiu, pokiaľ ide o koordináciu, tak aby sme mali inteligentnú aplikáciu tejto stratégie? Ďakujem. Nech sa páči. A teraz dávam definitívne slovo vám. Nech sa páči. Budem musieť tie otázky asi mm, zoskúpiť. E, odznela tu jedna otázka, ktorá sa týka reindustrializácie Južnej Európy a tá sa tu opakovala aj teraz na záver. Je to veľká otázka. E, celá rada týchto nástrojov už existuje. Máme tu fond, ktorými môžeme financovať infraštruktúrne projekty, ale je to na úrovni jednotlivých podnikov a je potrebné maximalizovať to, čo bolo na to vyčlenené e, v štrukturálnych fondoch. To je ten najlepší spôsob, ako pomôcť priemyslu v Južnej Európe. či to súvisí so štátnou pomocou, to je skôr politická otázka, nemám na to odpoveď. Ale štrukturálne fondy to je nástroj, ktorý existuje a ktorý by mal byť lepšie využívaný. Potom tu bola otázka o lepšej regulácii a o administratívnych problémoch. Čo s tým? Na to sa pýtala pani Kastýho, už tu nie je. lepšia regulácia. To je, o tom je len zmienka v našej správe a veľa vecí sa tam už uskutočnilo a malo, bolo by potrebné urobiť maximum preto, aby to e, bremeno pre priemysel naozaj bolo minimálne. Je tu veľa administratívnych problémov, s ktorými sa e, stretajú problémy v členských štátoch. Možno ich pôvod je práve v európskej legislatíve, ale veľmi často to vyplýva aj z veľmi e, zlého, zlej implementácie legislatívy členských štátov, lebo keby sa to robilo správne, tak e, by sa situácia pre podniky nezhoršovala. A potom tu bol ešte celý rad otázok, ktoré sa týkajú inovácie a výskumu Ja sa na to pokúsim odpovedať. Finančné stimuly, ako rôzne daňové úľavy a prázdniny, financovanie podnikov do inovácie a do výskumu, že existujú v celom, v mnohých členských štátoch a ja neviem, ako sa od seba líšia, alebo či sú rovnaké, zrejme sa budú líšiť, lebo máme štáty, kde je napríklad možné 100% investícií do inovácie si odrátať z daňových odvodov. V iných krajinách to tak nie je. Potom verejné zákazky a ich zadávanie. Tu už je možné zohľadňovať aj investície do inovácie a do výskumu. A tu verejné orgány podľa mňa majú priestor využívať e, tieto verejné zákazky na to, aby požadovali viac eh, technologických inovácií. Spojeným štátom sa darí financovať výskum pre verejné účely. Napríklad veľa inovácií vzýšlo z pôvodného vojenského výskumu. Existuje tu mnoho programov. Aj v horizonte 2002 je preto celý rad nástrojov. A to by potom mohlo viesť k rozvíjaniu nových technológií vo verejnom záujmu. Ešte už mi zostala len jedna minúta, asi nemôžem e, zodpovedať na všetko. Energetika, ceny energii, to je samozrejme problém Ide tu o vyváženosť medzi politikami, ktoré sú e, v súvislosti s, s klímou a v, u nás v Dánsku alebo v niektorých ďalších krajinách tie vysoké ceny za energiu boli stimulom k tomu, aby spoločnosť bola inovatívnejšia a aby sa investovalo do úspor energií. Takže to je určite istý podnet pre podniky, aby účinne využívali suroviny, ale ako to vyvážiť, alebo či je to dobrý dôvod, aby tie ceny nezostali vysoké, to je rozhodne politické rozhodnutie a k tomu sa vyjadrovať nechcem. Ešte by ste mali pokračovať, lebo sa to niektorým kolegom asi nebude páčiť. Oh, I don't, I don't know what to say about that. <laughs> How to organize the College of Commissioners? I don't think I have an, well, opinion on that. Uh, <laughs> on that, on that uh, too much. I, yes. Neviem, ako usporiadať nové, neviem teda, aká bude otázka ohľadne usporiadania nových portfólií v komisii. Ja si myslím, že na to tu nie som tá najvhodnejšia osoba, ale boli to otázky ohľadne opatrení, ktoré treba prijať a ako sa ukazuje, v našej štúdii, tak to je veľmi komplikované. Veci, ktoré treba riešiť, tak tých je celá rada. A z vášho pohľadu to, čo vy môžete ovplyvniť, tak to je vnútorný trh. Môžete zlepšiť jeho fungovanie tak na európskej úrovni aj na úrovni členských štátov. Môžete zlepšiť prístup k financovaniu horizontu 2020 ktorý e, sa už rieši a ktorý sa zaoberá týmito otázkami. No a ešte tu máme opäť politickú otázku, ktorá e, vlastne prináleží politikom, aby našli e, rovnováhu medzi privátnymi finančnými trhmi a podporou zo strany verejného sektora. E, pokiaľ ide o e, výskum, vedu a výskum. Nazdávam sa, že už som odpovedala takmer na všetky otázku. Teraz hovorí pán predseda. Veľmi pekne ďakujem. Niektoré e, otázky aj komentáre sú zložité aj pre nás, pre organizátorov, ako by mali byť efektívnejšie európske inštitúcie, ako ovplyvňovať členské štáty na to, aby došlo k reindustrializácii, aby došlo k lepšie, efektívnejšiu využívaniu energetických zdrojov, ako znižiť náklady a tak ďalej. Samozrejme, že na budúcej schôdzi s pánom komisárom Feročím sa môžeme dotknúť týchto problémov. Budeme mať veľmi podobnú tému, takže už budeme na to predpripravení. Pán Jan Silvestr tu reprezentuje, pani Jan Silvestr tu reprezentuje Dánsky e, inštitút, e, oboznámila nás s veľmi zaujímavou štúdiou, my jej ďakujeme a zatlieskame a táto debata bude pokračovať. Ja vám ďakujem za to, že ste medzi nás prišli, drahí kolegovia. A teraz prejdeme k ďalšiemu bodu nášho programu, to je veľmi dôležitý bod, to je obnova mandátu výkonného riaditeľa ENISA, Európskej agentúry pre bezpečnosť sieti a informácií. Pre mňa osobne je ťažko si e, zapamätať e, to, to, to, tento názov, ale vieme, aká je ENISA dôležitá, najmä aj pre bezpečnosť informácií. Pán e, Udo Hemprecht e, by mal byť opätovne menovaný riaditeľom e, tohto inštitútu. Ja ho vítam medzi nami. Pozvaný kandidát urobí prednášku pred našim výborom a musí zodpovedať na naše otázky. Naša schôdza s exekutívnym riaditeľom je veľmi dôležitá z dvoch dôvodov a síce z formálneho dôvodu, ale aj pokiaľ ide o obsah jeho aktivít. Takže ešte raz vitajte medzi nami a ja vám dám slovo, prosím vás, aby ste rešpektovali 10-minútový e, rečnícky čas. Nech sa páči, odovzdávam vám slovo. Ďakujem. Chcel by som využiť túto príležitosť, aby som vám e, predstavil e, Edisu. Volám sa Udo Helmrecht a od roku 2009 vediem Edisu. Chcel by som sa teraz venovať niekoľkým bodom, aby som vysvetlil, eh, prečo je ENISA dôležitá a čo vlastne robí. Je to Európska agentúra v Centre eh, kompetencií pre kybernetickú bezpečnosť v Európe. Máme približne 70 eh, členov našho personálu. Sídlo je v Grécku, v Aténach a, a, a takisto aj v Heraklione máme zamestnancov. E, odkedy som e, e, sa stal riaditeľom, finančný manažment Enizy sa zlepšil a teraz patrí Eniza v tejto sfére k špičkám. Pracujeme na otvorenom, bezpečnom kybernetickom priestore v Európe. Podporujeme Úniu a členské štáty v podpore Eh, tak, aby eh, sme vedeli eh, dobre riešiť bezpečnostné incidenty v kybernetickej oblasti. Zaberáme sa otázkami informačnej bezpečnosti. Najväčšou silou ENISI sú silné prepojenia, ktoré sme vytvorili so zainteresovanými stranami. Agentúra úzko spolupracuje s členmi bezpečnosti ktoré e, teda vychádzame z e, pevných e, skúseností. A takisto vychádzame aj z toho, čo už dosiahli jednotlivé členské štáty. Pan, Európska, pan Európske bezpečnostné cvičenia toto napríklad demonstrujú. V roku 2014 e, tu už máme teraz štandardné e, oprečné postupy, ktoré nielen existujú, ale už boli aj testované vo všetkých členských štátoch. Kto e, sú teda našimi partnermi? IKT sú chrbticou každej modernej spoločnosti a preto bezpečné kybernetické prostredie je kľúčové pre všetkých je dôležité pre zachovanie charty základných ľudských práv aj pre fungovanie našej ekonomiky. Avšak e, na nešťastie e, toto e, IKT predstavujú aj možnosti pre zločin a zneužívanie. Je teda potrebné, aby sme používali našu sieťovú infraštruktúru, banking, energetika, vodárenstvo, Všetko toto závisí od globálnych komunikačných sietí, tzv. internet vecí, kde e, všetko bude e, prístupné cez internet. E, táto doba sa blíži veľmi rýchlo. Bude to umožňovať, aby ste mohli na diaľku ovládať elektrínu alebo napríklad kúrenie vo vašom dome, e-learning, e-health, e-education. To všetko tiež závisí od bezpečného kybernetického prostredia. Toto sú technológie, ktoré sa dnes vyvíjajú a umožnia nám inteligentné bývanie v inteligentných mestách v budúcnosti. Len um, krátky úvod k tomu, na čom teraz pracujeme. Podporujeme uh, vývoj politík, eh, pokiaľ ide o kybernetické hrozby, rizika a výzvy. Podporujeme vytváranie kapacít v členských štátoch, napríklad týmy, ktoré sa budú zaoberať krízami. Podporujeme krízovú kooperáciu zlepšujeme e, ochranu údajov, ochranu súkromia, e, zaoberáme sa e, porušeniami bezpečnosti. Jediná, teda, jediné, čo tu zostáva rovnaké, je, že sa môžu spolahnúť na rýchle zmeny v tejto oblasti. Ehm, cloud computing a infraštruktúra pre naše energetické siete napríklad e, si vezmime. Cloud computing mení spôsob, ako podnikáme. E, Enista e, v minulosti vypracovala hodnotenie dopadov, a teda hodnotenie rizik cloud computingu Hovorili sme tam o veľkých e, centrách spracovania údajov, e, menia sa tu, e, vytvárajú sa tu nové podnikateľské modely. Treba sa teraz zaoberať otázkou bezpečnosti, obzvlášť pre malé a stredné podniky. Providery cloudov, ktorí poskytujú svoje služby globálne, vytvárajú e, svoje centrá, ktoré môžu e, e, byť kdekoľvek. To sa týka otázok jurisdikcie, dohľadu a samozrejme môžu sa stať terčami útokov. My sa zaoberáme bezpečnostnými štandardami, vypracovávame bezpečnostné dohody, schémy a snažíme sa ovplyvniť teda e, mieru bezpečnosti takýmto spôsobom. Ďalšia oblasť, ktorej sa venujeme, je inteligentná e, energetická infraštruktúra, inteligentné siete pre e, inteligentnú distribúciu energie. Občania majú solárne články na strechách, vytvárajú takéto mikroelektrické siete je potrebné, aby každý dom mal maličký, takýto, podobný, takýto maličký počítač, Všetky, všetky takéto počítače budú riadené softvérom a naša skúsenosť je, že žiaden softver nie je dokonalý. Napríklad, ak budeme mať veľmi veľa inteligentných e, meračov e, e, na ďalkové ovládanie, tak bude možné zo strany teda zločincov vypnúť značné množstvo takýchto sietí. Z našej perspektívy je teda pre Enisu v tejto oblasti veľmi veľa práce nové výzvy v e, sektore výroby, e, to všetko sa to bude týkať prepojenia na internet. Veľké údaje za sebou prinášajú nové príležitosti pre analýzu nášho e, správania. Veľké údaje takisto zo sebou prinášajú mnohé obavy a výzvy ochrana údajov, ochrana súkromia e, sa stávajú čoraz dôležitejšie. E, krádeže identity e, sú čoraz väčšou hrozbou. Keď sa pozriete na výskum a vývoj v EÚ v rámci projektov Horizon 2020, e, myslím si, že ENISA aj tu môže zohrávať dôležitú úlohu. Tiež si myslím, že vnútorný trh pre bezpečnostné produkty a služby v EÚ nie je vyvážený je dominovaný americkými firmami a funguje na e, e, princípe e, toho, čo, že existuje to, čo poskytujú poskytovateľia, nie to, čo by si žiadali používateľia ENISA. Zohráva čoraz väčšiu úlohu v štandardizácii. Už som podpísal niekoľko dohod v tejto oblasti. Kooperácia je kľúčová. Napríklad spolupracujeme úzko s Europolom v júli e, tohto roku sme e, podpísali dohodu. E, chceme takisto plývať na európsku legislatívu, napríklad v oblasti ochrany údajov a elektronickej identifikácie. A teraz vízia, strategické ciele na budúcich 5 rokov. Vízia ENIZY je využiť svoje jedinečné kompetencie na pomáhanie, e, zlepšovanie e, tejto situácie v Európe. Chceme e, podporovať členské štáty, európsky legislatívny proces a zabezpečiť informačnej spoločnosti v EÚ bezproblémový rast na vnútornom trhu. Chceme e, to mm, doceliť podporovaním nasledujúcich e, strategických cieľov. Vyvíjať e, teda vysokú mieru expertízy európskych aktérov a zohľadňovať pritom kybernetickú bezpečnosť. Po druhé, podporovať členské štáty pri vytváraní kapacít. Po tretie, pomáha členským štátom Európskej komisie pri vývoji e, politik, ktoré sú potrebné na splňanie e, regulačných e, požiadaviek v oblasti bezpečnosti a podporovať kooperáciu medzi členskými štátmi a jednotlivými komunitami. Na záver, Myslím si, že sme centrom e, expertízy v kybernetickej bezpečnosti v Európe a vieme e, veľmi dobre, e, sme vyzbrojení na čelenie hrozbám v tejto oblasti v budúcich e, rokoch e, e, chceme ešte ďalej toto rozvíjať. Ako som už vysvetlil, je tu potreba konštantne sa venovať budúcim rokom kybernetickej bezpečnosti. Už som vysvetlil, že mandát ENISY sa skončí v júni 2020 a podľa právnych úprav do júna 2018 bude treba zhodnotiť dopad a efektívnosť agentúry. Ehm, chcel by som e, zhrnúť, e, v posledných piatich rokoch teda ENISA bude e, čeliť čoraz väčším hrozbám, novým technologickým a podnikateľským modelom. Bude sa hodnotiť jej činnosť v roku 2018 a bude sa zaoberať návrhom komisie na rozšírenie jej mandátu. Myslím, že teda agentúra si zasluhuje vašu plnú podporu a dovolte mi, aby som vám e, e, v budúcich piatich rokoch e, mohol teda predostierať ďalšie informácie z tejto oblasti. Sme pripravení vám teda slúžiť v budúcich piatich rokoch. Ja urobím všetko, čo je v mojich silách, aby sme čo najlepšie splňali naše úlohy zvyšovania kybernetickej bezpečnosti v EÚ. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán riaditeľ aj za to, že ste dodržali časový rámec. Teraz e, majú dve minúty k dispozícii za politické e, e, výbory, tak koordinátori alebo ktokoľvek iný, pán Bony za EPP. Ďakujem, pán predseda. Pán riaditeľ, všetci chápeme čoraz väčšiu úlohu víziev pre kybernetickú bezpečnosť. Digitálny rozvoj je veľmi rýchly Zároveň tu máme nové formy e, e, napadnutí. Je tu veľa víziev v oblasti cloud computingu, ako ste to spomenuli, e, energetických svietí, bankových systémov, ochrana súkromia napríklad v budúcnosti bude dôležitá i healthcare. ENISA je centrálne dôležitou inštitúciou a jediným nástrojom na reagovanie na takéto výzvy. Preto by sme mali podporovať vytváranie lepšieho rámca e, pre fungovanie ENISI a rozvoj ENISI a e, dobrú legislatívu. Mám pár otázok. No, poprvé, e, čo si myslíte o implementácii smernice o e, sieťach a e, informatickej bezpečnosti a možných bariérach, ktoré prichádzajú zo strany určitých členských štátov a o hrozbe posunúť na neskôr implementáciu tejto smernice. A potom, akú podporu zo strany parlamentu si myslíte, že by bolo vhodné vytvoriť pre to, aby táto smernica mohla e, sa stať naozaj dobrým nástrojom pre výmenu informácií medzi zainteresovanými e, stranami. Po tretie, ako hodnotíte úlohu európskej legislatívy aj pokiaľ ide teda o e, návrh reformy takéto legislatívy a o elektronickej identifikácii pre elektronické transakcie na vnútornom trhu. Ak e, takáto legislatíva e, zlepší e, situáciu, čo si myslíte, alebo ako to zmení potom následne úlohu ENISY. A tiež tak chcem spýtať, akú inštitučnú podporu potrebujete v budúcich rokoch, ak sa chcete sústrediť na skorú identifikáciu nových e, problémov, ktoré tu e, existujú v oblasti kybernetickej bezpečnosti. A posledná otázka. Mohli by ste povedať niečo o, projektovej e, bezpečnosti pomocou dizajnu. To je nová oblasť kooperácie medzi Enisou a priemyslom. Ďakujem, ale kolegovia, prosím, dodržiavajte rečnícky čas, pretože e, nemáme dosť e, času. Pán Dario za SND. Prepašte, pani Dady. Dali, prepačte, ospravedlňujem sa, e, žiaden problém, pán predseda. Ďakujem vám, pán výkonný riaditeľ, za vašu prezentáciu aj teda správu. Už som sa ňou zaoberala do detajlov. Myslíme si, že vo svojom krátkom e, čase, za ktorý funguje e, e, vaša agentúra, už naozaj významne prispela vo svojej sfére, ale tiež si myslíme, že je jasné, že treba, aby, agent, že, aby agentúra že agentúra nemôže vo svojej aktuálnej podobe správne čeliť výzvam, ktoré pred ňou sú v kybernetickom svete. Spomenuli ste eh, rapidné zmeny, ktorými prebieha eh, kybernetické prostredie. Takže je treba zvážiť, ako týmto väzvám, eh, výzvam čeliť. A v tomto zmysle by som sa chcela spýtať, ako predpokladáte, že efektívne budete e, prístup, e, e, prispievať k zvyšovaniu bezpečnosti na úrovni EÚ, ale aj na medzinárodnej úrovni. Či ste identifikovali tie hlavné výzvy, pre ktorými stojí agentúra a či už máte plán, ako sa im venovať. Máte vytvorený tiež plán alebo chcete nejaký vytvoriť na to, aby ste e, vytvorili stratégiu, ktorá bude efektívne e, chrániť naše deti online. A e, potom ešte vnútorný trh pre bezpečnostné produkty a služby v EÚ nie je vyvážený. Je dominovaný americkými službami a funkciami. Ako môže agentúra konkrétne a efektívnym spôsobom prispieť k e, nastoleniu rovnováhy v tejto oblasti. Ďakujem pekne aj za to, že ste vynikajúco držali rečnícky čas. Teraz má e, slovo e, kolegyňa v mene GUE. Pani Ernst. Aha, ďakujem, s týmto som vôbec nerátala. Mňa zaujíma celá táto problematika internetovej bezpečnosti, pokiaľ o teda aspekt toho, čo sa deje za posledné mesiace a dokonca roky, teda špionáž, agent, aféra NSA, ale aj sledovanie zo strany iných bezpečnostných služieb, ako to už medzičasom sme na to prišli. Takže otázka ochrany e, údajov je tu veľmi dôležitá. Myslím, že ENISA má e, v tejto e, súvislosti veľmi dôležitú úlohu, ale je to ako boj e, Davida Goliáša. Ako sa cítite v tejto otázke internetovej bezpečnosti a ochrany údajov vyzbrojení? Ste dostatočne silní na to, aby ste mohli zaobchádzať s týmito výzvami? To je prvý bod. A chcem sa tiež spýtať e, na to, že bezpečnostný balíček teraz je na strane rady. E, rada sa teraz zaoberá tým, ako bude napokon vyzerať. Vyvstáva teda otázka, e, aký bude výsledok, aké sú tie vaše najdôležitejšie body, ktoré treba nejako zachrániť na trialógu z vášho pohľadu, ktoré sú najdôležitejšie Určite môžeme teda očakávať veľmi e, tvrdé e, trialogové očaká- e, rokovania. Ja som zvedavá, čo na to poviete. Ďakujem. Madam, eh, on behalf of... Ďakujeme. A teraz za EFDD pán Tamburáno. Dobrý deň. E, jedna e, otázka e, teda k bezpečnosti, tá je dôležitá pre všetkých občanov EÚ. Niektorí z nás sú novými europoslancami, takže chcem sa spýtať, čo ste urobili v minulosti a čo chcete urobiť v budúcnosti, tak aby sa už neopakovali aféry špionáže, ako v prípade NSA alebo aj britskej Eh, bezpečnostnej služby. Je to vlastne agentúra eh, eh, jednej z krajín Európskej únie a poškodzovala práva občanov EÚ. Ďakujem pekne. Thank you. Thank you. Ďakujeme za vaše poznámky a teraz otváram zoznam rečníkov. Prvým je pán Elera. Dôležité otázky boli položené. Ja sa chcem e, v mene ITRE poďakovať za vašu prácu. Veľmi vítame. Veľmi si vážime vašu prácu. Nehovorím to zo slušnosti, prehnanej. Nehovorím to preto, že za no- nový mandát sa tri roky bojovalo. Od začiatku sme sa snažili posilniť ENISu, posilniť rozpočet je to jedna z našich najdôležitejších úloh e, túto tému podporovať. Členské krajiny chceli výrazne e, osekať e, rozpočet NIC NICI organizáciu. Je to teda veľký spoločný úspech komisie a parlamentu úlohu NIC posilniť a aspoň trochu adekvátne vybaviť prostriedkami. A tu ešte raz chcem zdôrazniť, že toto sa udialo nadstranícky. Dobre, v tejto súvislosti vnímam vašu návštevu. My e, chceme vám dať potrebnú podporu, aby v priebehu rozhovorov s členskými krajinami bolo možné nové zákonné e, riešenie, ktoré nie je v blízkom výhľade. Naozaj celkom jasné chcem vám poďakovať. Pani Neuenhausen. Ďakujem, pán Hamricht, za vašu správu. Hovoríte, že jediný, jedinou konštantou v tejto oblasti je rýchla zmena. Rýchle zmeny, s tým len súhlasím tej kybernetickej oblasti aj zmeny sa zmenia. Takisto vy hovoríte, že za vašeho vedenia ENISA v budúcich 5 rokoch sa postaví výzvam, ponúkne riešenia a vedomosti. Znie to veľmi suverene a presvedčivo, ale moja otázka znie, na čom sa zakladá táto vaša e, dôvera, optimizmus. Obdivujem to, mnohí rečníci už spomenuli, že je tu množstvo ľudí, ktoré má, ktorí majú e, zločinecké e, zámery. Chcete e, prijať príslušné bezpečnostné štandardy, píšete. To je určite, určite správne, ale ak nie všetci ľudia budú rozhodne to, tieto pravidlá tieto pravidlá rešpektovať. Hekery určite nie sú, nie sú vašimi E, vašou témou. Je to len Europol, ktorý sa tým zaoberal, ale máte, alebo máte iné zdroje informácií. Ďakujeme pani van Juenhausen. Ešte snáď niekto iný by chcel sa ujať slova. Nevidím takého záujemcu. Máte teda slovo opätovne vy. Ďakujem, pán predseda, a tiež ďakujem za otázky, ktoré odzneli. Takisto sa chcem poďakovať za e, vašu podporu v minulých rokoch. Trvalo dlho, dlho e, a chcem vám pripomenúť, že budeme mať v roku 2018 evaluáciu verím, že vaša podpora bude pretrvávať i pre roky, čo máme pred sebou. Začnem Eh, otázkou, ktorá sa týkala smernice. Eh, všeobecne poviem, že keď sme v tejto problematike, otázka vždy znie, čo môže robiť priemysel ako, sel, ako samoreguláciu a kedy treba konať zo strany vlád či parlamentov. Skúsenosti nám ukazujú z pohľadu eh, agentúr a vlád, že sa nedieje dostatočne v členských krajinách a v priemysle chcem e, spomenúť tri kľúčové e, body. Jeden je štruktúra riadenia v, Európy, v Európe. Je veľmi dôležité, aby v každej členskej krajine ste mali štruktúru na spravovanie kríz a na eskalácie. Za posledných 5 rokov sme zozbierali veľa technických skúseností. Každé dva roky robíme e, cvičenia, Technická časť teda sa zlepšila. Takisto e, sme personálom vybavili európsku štruktúru, kde ide o reakciu a odhaľovanie. Otázka však znie, čo sa udeje v prípade výpočtovo-technickej krízy, ktorého e, komisára voláte v strede, e, no, uprostred noci a čo sa udeje na druhý deň. Toto je jeden z takých bodov. Druhá otázka, e, informovanie o e, incidentoch. Jednoduchá skúsenosť je taká, že ak chcete e, rozhodnutia ako poslanci príjmať, potrebujete údaje. Takže to, čo teraz robíme, sa týka článku 13a telekomunikačné siete, ktorá teda k nehodám, k incidentom, pokiaľ ide o internetových infraštruktúrálnych poskytovateľov. A toto zverejňujeme na konci roka, za minulý rok. Ak sa na to však pozrieme, otázka zne, čo vieme o našich kritických infraštruktúrach, pokiaľ ide o incidenty. V bankových, finančných eh, sektoroch máme iné opatrenia, ale ak sa pozrieme na všeobecnú oblasť, neexistuje veľa informácií. Otázka preto znie, aké typy e, informácií potrebujeme, o akých nehodách treba informovať. A tre, ďalší bod potom, po týchto incidentoch je výmeny, sú výmeny informácií. Napríklad e, e na základe dôvery. Takže máme rôzne úrovne bezpečnosti e, IT v rôznych členských krajinách, rôzne úrovne výmeny informácií. A pokiaľ ide o E, dôverné informácie, tak sú obmedzené pre, pre e, limitovaný počet e, spotrebiteľov. Najväčšia výzva je tu tá, že do tejto oblasti musíte investovať dôveru a po druhé chcete to nejak zakotviť do legislatívy a to je tá zložitá časť. V tomto kontexte sa, sa spomenuli E, e, i ďalšie problematiky. Tu všeobecne chcem povedať následovné. Jedna z našich centrálnych otázok je ochrana našich súkromných údajov v Európe. Máme tu zopár technológií, napríklad e, šifrovanie elektronických identít. Najväčšia výzva tu je, že nie sme naozaj v stave uviesť tieto technológie do nášho každodenného života. Ak sa pozrieme na elektronické, elektronické podpisy, každodenne sa nevyužívajú. Projekt sme začali už pred niekoľkými rokmi. Potrebujeme viac diskusí aby nám priemysel poskytol riešenia plug and play, aby sme mali enkryptáž, kódovanie pre každodenný deň. Každodenný život, pardon. Ďalej, ak sa pozrieme na dizajnovú bezpečnosť, <clears throat> pred 15-20 rokmi sa nediskutovalo o bezpečnosti v produktoch samotných. Bolo tu množstvo diskusí o kvalite softvéru, je jeden veľký predajca, ktorý predáva kancelársky software. Ak sa pozrieme na priemysel, udialo sa veľa, e, kde sa zlepšili e, životné cykly e, softverov. Máme štandardy pre mnohé prípady, pre málo bohužiaľ stále ešte prípadov, čo sa týka bezpečnosti. Dnes smeruje bezpečnosť len do tých produktov, ktoré sa používajú v utajnených oblastiach činnosti vlád, vojenských zložiek. Tieto metódy sa nepoužívajú v každodennej činnosti. Produkty, ktoré sú teda na trhu, nie sú uh, uspôsobené tak, ako by mali byť. Ak sa pozriete na vaše smartfóny, nemáte do nich zabudovanú bezpečnosť. Je to len počítač, lac, lac, lacný s e, krátkým životným cyklom a vy na ňom e, tu ja vyzývam e, priemysel, aby sa viac o tomto diskutovalo. Ďalšie otázky sa týkali rýchlych zmien, hlavných víziev. Podľa mňa treba povedať toľko, že máme veľa odborníkov, Naše výhody sú, že máme zamestnancov z verejnej sféry, z priemyslu, veľmi motivovaných, veľa e, expertov, ktorí pracujú na našich projektoch a dávajú nám skúsenosti. Problém, ktorý máme, úprimne povedané, ktoré máme, ktorý máme, je rozpo- rozpočtová otázka. Ak sa pozrieme na pôvodný planning, bohužiaľ rokovania sa stretli s finančnou krízou, takže chápem, že členské krajiny nenavýšovali rozpočty, ale otázka je stanoviť si priority. Naše výzvy, naša výzva je, že člen, e, e, s členskými krajinami musíme vybrať témy. A samozrejme, niektoré témy z toho vypadnú. A v mnohých prípadoch na téme pracuje len jeden pracovník, nemá backup, pretože nie sú zdroje je to teda otázka priorít. Keď hovorím o vnútorných trhoch, takisto keď sa hovorí o push and pull, všade používame v kritickej infraštruktúre či vo vládach používame produkty, ktoré sa robia pre masový trh. Je tu obchod, e, e, prieskum a tak ďalej, ktoré ich využívajú. Veľkí hráči Amazon, Cisco a IBM. Otázka znie, čo môžeme robiť v Európe, keď sa pozrieme na náš priemysel. V Európe máme veľmi dobrý e, trh pre bezpečnostné spoločnosti v e, technologických oblastiach s 20 či 30 zamestnancami, ale veľkých hráčov máme len zo pár. My máme ako poradenskú e, radu stály poradenský súbor z týchto štruktúr, veľkí hráči, malé spoločnosti, akademici a proces je o tom, že získávame vklady z priemyslu a od spotrebiteľov či akademikov. A tieto prínosy e, e, diskutujeme s riadiacou radou, kde máme zastupcov e, vlád členských krajín. A ak sa pozrite na to, tak je to niečo, kde e, aktualizujeme výzvy, pretavujeme ich do diskusí a týmto spôsobom dokážeme navrhnúť náš pracovný program a tak ďalej. A teraz ďalšia téma, ktorá Keď sa hovorí o tzv. špionáži, tzv. o afére so Snowdenom z minulého roku, chcem vám povedať, aká je to výzva a vrátim sa k našemu mandátu. Výzva v e, e, kybernetickej bezpečnosti v tejto oblasti je tá, že poprvýkrát v našej spoločnosti Máme rovnakú technológiu, používanú i zneužívanú vo všetkých oblastiach. Tým chcem povedať, že ak hovoríme o bankovej oblasti, elektronickom bankovníctve, hovorí sa o kybernetickej kriminalite, ale ak je tu nejaký vírus, malware, môže sa to využiť i v ďalších oblastiach. Ak si spomeniete, kde boli e, e, bol typ softvéru, ktorý napadol i e, jadrové štruktúry, e, takisto ako sa môže jadrové elektrárne, tak ako sa použil rovnaký systém na súkromných užívateľov. To sa dá využiť teda vo fabrikách. Ak sa pozriete na vojnovú oblasť, používa sa rovnaká výpočtová technická technológia a môžete ju kedykoľvek zneužiť. A dnešné problémy sú v tom, že naša spoločnosť stále myslí staromodným spôsobom. Máme predsa políciu, súdnictvo, rôzne agentúry a máme predsa prevenciu. Ak ich teda dáme do jednej roviny, my ako ENISA sme v oblasti prevencie v, v kybernetickej bezpečnosti. E, sme ako, e, akoby štruktúra EÚ, keď sa hovorí na úrovni členských krajín. Toto je mimo mandátu NISIP, e kde Európska únia, kde sa s týmito zločinmi zaoberá Európou. A potom je tu pohľad jednotného trhu a iné oblasti, kde e, sa hovorí z pohľadu NATO či špionáže. Celkom jasne teda poviem, že náš mandát je v oblasti prevencie a čo my môžeme urobiť, že o tomto môžeme hovoriť o zločinnosti, o prevencii, o ochrane údajov, en- enkryptáži, kódovaní, všetky tieto preventívne e, oblasti. Teraz pohovorím o tom, čo ste sa vyjadrovali na tému cloudu. Náš model je taký, že na základe našich skúseností spolupracujeme so zainteresovanými Tými ste i vy, rada, komisia, vlády, priemysel i občania. Občanov ťažko však za, e, oslovíme. My máme tzv. kyberneticko-bezpečnostné mesiace, kedy oslovujeme zástupcov členských e, krajín. Je to v oktobri napríklad, kde bude veľká udalosť s predstaviteľmi priemyslu, s vládami. Tu v Bruseli to bude nemôžeme komunikovať s 500 miliónmi e, občanov a preto komunikujeme s asociáciami. Za posledné roky tu bolo mnoho príbehov, e, ktoré sa dajú nazvať úspechom. Pripravili sa o svetové e, kampania a informácie, ktoré mohli prejsť potom do členských krajín. Keď sa hovorí o klaude, od roku 2009 komunikujeme s priemyslom, s, s asociáciami, navrhujeme e, dohody, ako dať bezpečnosť do sociálnych sietí a týmto spôsobom jedným spôsobom je mať certifikačné a auditorské štruktúry a takisto prebiehajú diskusie a zaujímavé, že tieto auditové Eh, programy, to sú súkromné, súkromné iniciatívy, súkromné firmy. A keď sa títo rôzni zainteresovaní spájajú, tak sa snažíme priemysel presvedčiť, aby to využíval. A moja vízia je taká, že, že je to, uh, máme, uh, máme tento biznis v hardverovej, softwarej oblasti. Ďakujeme pekne. Ako sme si mohli práve vypočuť, Neboli tu sťažnosti, skôr pozitívne komentáre. Boli to naozaj dôsledné odpovede na naše otázky. Pozitívny výsledok e, e, našeho stretnutia. Želáme vám e, veľa úspechov v vašom novom mandáte. Všetko dobré vám prajeme. Posledným bodom nášho ranného zasadania, ak e, je ešte ráno, smernica, o, ktorá sa týka e, využitia e, alebo šírenia údajov z pozorovateľských satelitov na komerčné účely. Prezentovať nám bude túto problematiku pán riaditeľ e, z komisie, pán Filip Brunet ste riaditeľom e, na generálnom riaditeľstve Enterprise e, a Industry. Táto smernica e, v júni bola prijatá. Cieľom je vytvoriť jasný právny rámec pre produkty zo satelitov a služby, či už produkty, služby, z týchto satelitov a môžem vás tiež informovať, že pán e, eh, Fročí, komisár pre, e, komisárka pre e, malé podniky, odpovie vaše otázky na budúce počas nášho stretnutia. Nie len pokiaľ ide o schopnosť, ale tiež pokiaľ ide o všetky tie problémy spojené s distribúciou, E, údajov z týchto pozorovateľských satelitov na komerčné účely a všetky problémy s našimi programami Galileo. Takže ak môžem, poprosím vás o váš úvodný prejav. Veľmi pekne ďakujem, pán predseda, ďakujem aj výboru ITRE za to, že ste ma pozvali. Vy ste už v minulosti poznali E, vlastne naše e, návrhy ohľadne Galilea, Kopernika v oblasti vesmíru a ja si myslím, že e, veľmi ľahko sa dostanete do súzvuku s týmto návrhom. Rozptýlenie tých pozorovacích údajov o Zemi za účelom obchodným je nová a komplexná oblasť, ale má dôležitý veľký potenciál tak ekonomicky, ako aj technologicky. Je to pilier našich rozličných činností v rámci všetkých nových vesmírnych politik komisie, najmä v oblasti pozorovania Zeme, a treba pochopiť, že ak tieto techniky v vesmírnej oblasti sú výzvou a technologickou výzvou, tak zároveň majú aj veľmi silnú politickú konotáciu. No a vesmír, a to je dobrý príklad, musí byť prostredníctvom e, svojich aplikácií čo najbližšie reálneho sveta, ekonomiky a čo najbližšie občanom. Mnohé systémy služieb, ktoré e, vlastne prichádzajú, sú e, k dispozícii nášmu blahobytu priamo či nepriamo a tento mm, vlastne vesmírny výskum je akým, ako zhybnou e, silou prostredníctvom výskumu, ale zároveň je to aj katalizátor na vytvorenie systému aj služieb, napríklad často e, sa tu uvádzajú malé a stredné podniky, čiže celý tento sektor má potom veľký rastový potenciál. E, na, napríklad v oblasti komunikácie, navigácie, pozorovania. Služby, e, ktoré e, súvisia s pozorovaním Zeme, to sú potom e, nástroje, ktoré sú už teraz nevyhnutné. Napríklad poznáte meteorologické predpovede počasia, dohľad nad životným prostredím, riadenie kríz a riešenie následkov národných prírodných katastrof význam ešte bude v budúcnosti rásť. A to znamená, že dopyt po údajoch, ktoré poskytujú tieto služby, ešte narastie. A práve preto komisia zdôraznila pozorovanie Zeme e, na základe takých troch línií, ktoré sú dôležité na to, aby sme túto e, problematiku čo najlepšie e, vyriešili Poprvé to je e, spustenie programu Kopernikus. Po druhé, e, prispievajúc k priemyselnej politike, ktorá je zároveň pomáha našim vesmírnym programom, ale aj všetkým implikáciám, ktoré s tým súvisia. My tu máme e, oznámenie, ktoré sme publikovali vo februári 2013. A po tretie, to je samozrejme výskum. Bez výskumu nie je inovácie a e, výskum vesmíru súvisí s inováciou. Téma vesmír v horizonte 2020 predstavuje jeden z centrálnych pilierov európskej prítomnosti vo vesmírnej oblasti. Potrebujeme na to, aby sme túto výzvu vyhrali, konkurencieschopný a pevný e, vesmírny priemysel. Aby tento priemysel bol konkurencieschopný a pevný, musíme mať európsku vesmírnu politiku na úrovni Európy a musí byť dôveryhodná, musí byť v súzvuku s ostatným, s tým, čo robia ďalšie bloky, najmä USA, a ktorá by takisto mohla participovať na všeobecnom úsilí v oblasti rastu zamestnanosti na našom kontinente. Takže našim cieľom je smernica, ktorú vám teraz predstavujem, to je taký prvý krok a potom je tam životné prostredie a to z dlhodobého hľadiska by malo Európu v oblasti vesmírneho výskumu vybaviť tými istými výhodami ako konkurenčné medzinárodné priemysly, najmä, priemysle, najmä v Amerike. V rámci e, oznámení, ktoré som spomenul, sme zadefinovali špecifické ciele, medzi nimi napríklad koherentný e, právny rámec, reglementačný rámec, ktorý by mohol byť súčasťou vesmírnej európskej politiky a, uplatňovania európskych práv na vesmír. Táto smernica e, je dôležitá, pretože e, súvisí s našimi hlavnými piatimi prioritnými akciami, ktoré nám boli navrhnuté. A my si myslíme, že keď zlepšíme to reglementačné prostredie, tak všetky podniky, ktoré potrebujú e, vesmír a potrebujú poskytovanie údajov z vesmíru, tak sú tam priamo alebo nepriamo spomenuté. Musia, musí byť taká situácia, kde transparentnosť bude zabezpečená a kde udržateľnosť systémov a poskytovania údajov je rovnako zabezpečená. A my potom ľahko pochopíme, že je potrebné, e, ak sme napríklad podnikatelia, vytvoriť podnik, ktorý poskytuje služby, ktoré vyplývajú z istej kategórie údajov. A potom jednostranné alebo čiastočné modifikácie týchto údajov e, potom spôsobia samozrejme problémy investícií a takisto problémy e, tomu záverečnému spotrebiteľovi. Takže tento návrh smernice je prvým legislatívnym projektom, ktorý vypracovala komisia a dotýka sa ekonomických e, tých e, súčastí tohto vesmíru, a vlastne týka sa to dvoch e, vesmírnych programov Galileo a Copernicus a to by malo byť vlastne súčasťou aj e, výskumnej politiky. Cieľom, opakujem, tie ciele sú také všeobecné ciele vesmírneho priemyslu. My chceme podporovať rast, aktivity, ktoré súvisia s pozorovaním Zeme na trhu v Európe a najmä v pri na trhu služieb. My môžeme podporiť inováciu, e, výkonnosť v tomto sektore a to tak, aby sa tieto aktivity rozvíjali nielen na trhoch v Európe, ale aby sme ich mohli aj exportovať. A ja si myslím, že to je. Táto smernica bude jedným z pilierov, ktorý by mal favorizovať e, konkurencieschopnosť budúcej Európskej únie v tejto oblasti. A ako to vyzerá na globálnej úrovni? Trh e, s údajmi o pozorovaní Zeme neuveriteľne rýchle narastá v celom svete. Európske podniky, e, veľmi veľké, ale aj iné, ktoré sú oveľa menšie, myslím tým dôležité pletivo malých a stredných podnikov, ako aj mikropodnikov, ktoré sú v dobrej pozícii, ale ešte sú veľmi vzdialené situácia, aká je v USA. A to potom môže viesť e, k nárastu konkurencie zo strany Kanady, Číny, zajtra možno z Indie a Spojených štátov to som už povedal, ktoré majú mimoriadne významný rast v tomto sektore. Bol tu jeden bod, ktorý bol dôležitý a bolo dôležité vziať ho do úvahy a síce členské štáty, ktoré majú e, kapacitu disponovať e, satelitnými údajmi vysokej jeho rozlíšenia, ich je veľmi málo, možno traja, tri sú teraz, v budúcnosti ich bude možno 5, ale počet členských štátov, kde služby založené na údajoch, ktoré týchto 5 členských štátov a ich operátori poskytujú, sa môžu eh, jednoducho ocitnúť medzi tými 28 členskými štátmi, takže je veľmi dôležité, aby tieto suroviny boli k dispozícii všetkým. Takže Okrem ekonomických prvkov, o ktorých som už hovoril, treba zabezpečiť aj pohyb týchto údajov v EÚ. A vlastne to chceme dosiahnuť touto smernicou. Prostriedky. Prvé, poprvé chceme vytvoriť definíc, spoločnú definíciu, záväznú definíciu toho, čo sú satelitné údaje vysokého rozlíšenia a vlastne budeme vychádzať z merateľných kritérií, ktoré sa budú aplikovať na všetky členské štáty. Môže to vyzerať ako niečo úplne evidentné, ale v súčasnosti táto definícia chýba a teda reglementácia údajov sa neaplikuje na tie isté pojmy. A je tam teda veľká pojmová rôznorodosť a to môže, to je teda potrebné vyriešiť ďalej je potrebné dohliadať adekvátnym spôsobom nad difúziou alebo rozširovaním týchto údajov, keď budú prvýkrát komercio, komercionalizované v EÚ. Lebo tam sa teda vyžaduje, aby členský štát garantoval adekvátnosť týchto údajov na základe tých objektívnych kritérií a potom členské štáty budú e, musieť akceptovať e, slobodný pohyb týchto údajov. A posledný prvok, možno najdôležitejší, e, je tam záväznosť v oblasti transparentnosti a čitateľnosti, e, čo sa bude aplikovať na členské štáty. Ja som už tento problém spomenul. Je tam treba zabezpečiť predvídateľnosť v tom zmysle, že keď zakladáte podnik, kde chcete pracovať s istými údajmi, tak musíte mať zabezpečenú uh, E, za dodávku týchto údajov a preto je veľmi dôležité, aby ste by dopredu vedeli, či údaje, ktoré budete e, potrebovať pre svoju prácu, budú naďalej k dispozícii. No a posledný bod, a tam už e, skončím svoje vystúpenie, pán predseda. My sme si vybrali nástroj smernice, pretože, ako som už povedal, máme členské štáty, kde niektorí poskytovateľia údajov už vytvorili systémy kontroly týchto údajov. Členské štáty v blízkej budúcnosti to tiež urobia, ale máme veľa členských štátov, ktoré ešte týmito e, dodávateľmi údajov nedisponujú. Takže e, v súlade s tým, ako, ako sa budú, bude situácia v jednotlivých členských štátoch vyvíja, tak tieto členské štáty budú postupne mať možnosť transponovať prvky smernice do svojich legislatív na základe toho, ktoré budú pre nich vhodné alebo výhodné. Takže ja e, som teraz skončila, som plne k dispozícii zodpovedať na vaše otázky. Ďakujem, pán riaditeľ, hovorí pán predseda. Teraz by sme chceli e, o tejto téme trošku otvoriť debatu. Najskôr chcem dať slovo rečníkovi za EPP a to je pani Angelika Nibler, predchádzajúca predsednička tohto výboru. Ďakujem, pán predseda. Chcela by som sa poďakovať pánovi riaditeľovi za naozaj precíznu analýzu všetkého, čo v tejto oblasti e, prebieha. Ja som v júli bola v Nemecku na konferencii, kde sa o týchto veciach hovorilo, boli tam zástupcovia celého radu malých firiem. E, je tam veľký záujem aj o to, aby získali prístup k týmto údajom, aby mohli generovať nové ekonomické služby a produkty. No a mňa by zaujímalo, či by ste nám mohli presnejšie povedať, aké sú tie hlavné výzvy v tejto oblasti. E, ako z tých hrubých e, údajov je možné vygenerovať služby, o ktorých ste hovorili. Hovorili ste už o právnom rámci. Eh, ešte tu máme také centra, eh, o ktorých sme hovorili aj o kontrole. Máme tu systém Galileo, program Copernicus, ale kto v konečnom dôsledku rozhodne, že kto bude kontrolovať, kto má mať prístup ku ktorým údajom, kto zabezpečí, že to je fair play na základe týchto údajov. A kto zabezpečí tie neustále dodávky údajov, kto bude zodpovedný za, či to bude nejaká komisia, alebo či nejaké nové grémium, ktoré budeme musieť vytvoriť, aké tam budú postupy bez ohľadu na tie technické aspekty. A ešte ma zaujíma aj otázka, ako sa to bude spoplatňovať a ako to bude trhovo upravené, pretože niektoré štáty to už upravené majú. A tie štáty, ktoré ešte vôbec nemajú žiadny základ, aby mohli takéto vstupy rozvíjať. Myslím si, že je dôležité vytvoriť podmienky na to, aby sa aj tieto štáty mohli do tohto zapájať. Ďakujem, hovorí pán predseda. A teraz v mene európskych konzervatívcov a reformistov pán Tušenovský. Áno, pán predseda Tušenovský, ja by som sa chcel poďakovať za podrobný popis tejto smernice. Ja si myslím, že je e, úplne v poriadku, aby boli zadefinované presné názvy a presné popisy tejto smernice a čo do nej bude spadať. A určite je dôležité, aby bola zachovaná transparentnosť týchto údajov, pretože Európska únia a jej členské štáty nie sú jediné, ktorí majú zaučený tento prístup a určite je v poriadku, aby tieto citlivé údaje podliehali určitým pravidlám a zásadám, ktoré by sa v Európe potom dodržiavali. Na druhej strane si myslím, a máme tú skúsenosť, že ak sa vytvoria smernice s nejakým regulačným rámcom, tak musí byť, e, by mali byť aj akousi administratívnou e, bariérou a táto bude vlastne spôsobovať isté e, administratívne obmedzenie dostupnosti týchto údajov. A preto chcem nadviazať na pani kolegyňu Nibler. Ako sa to bude e, riešiť, kto bude, ktorá inštitúcia bude na záver dávať povolenie. Ja by som navrhol, aby boli využité už existujúce inštitúcie, ktoré e, sú už vytvorené na reguláciu vesmírnych projektov. A doporučoval by som, viem, že to je veľkou témou v diskusii v členských krajinách, aby táto smernica netvorila bariéru, ale skôr, aby bola na tej nižšej úrovni a aby vysvetlila presné pravidlá toho, čo spadá do tej vysokej rozlišovacej schopnosti a aby sme tu mali jednotné slovie. Mám však vážnu obavu, aby v tom zmysle, aby smernica nespôsobila administratívnu bariéru, ale aby viac otvorila tento veľmi zaujímavý trh, ktorý bude určite aj silný, aby nespôsobila obchádzanie a dodávky týchto údajov mimo EÚ, lebo tak by sa mm, vlastne strátili svoje kontrolné mechanizmy. Ďakujem. Ďakujem, panu za Ďakujem za vaše úvahy a pripomienky a teraz pán Ešenik Zague. Ja by som sa chcel spýtať, ak som to správne pochopil, to sú údaje, ktoré sa zhromažďujú prostredníctvom verejných prostriedkov. To znamená, že vlastne si za to zaplatili občania, takže potom by to malo byť voľne prístupné všetkým. To by bolo dobré. A nie teda, že to bude len na prospech veľkých korporácií, ktoré na tom zarábajú. A ja si teda kladiem otázku, je to logický spôsob, ako postupovať? keď verejné rozpočty trpia škrtmi, keď veľké firmy a veľké korporácie, keby to boli teda veľké korporácie, ktoré by tieto údaje generovali, tak tiež by ich dávali štátom zadarmo k dispozícii aj verejnosti. Takže Teraz sú to vlastne údaje, ktoré sa zhromaždili vďaka prostriedkom, ktoré do toho vložili štáty, prípadne občania a využívajú ich veľké korporácie. Ďakujem, hovorí pán predseda. Ešte niekto si želá položiť otázku? Alebo má niekto pripomienku? Nie, nevidím nikoho. Takže nech sa páči, pán riaditeľ. Teraz Ehm, dostávate na záver slovo na vaše záverečné vyhlásenie, nielen odpovede. Ďakujem. Ehm, pani ehm, Nibler, vy ste veľmi dôležité veci citovali. Ide tu o to, aby bola zabezpečená transparentnosť postupov, ktoré už v súčasnosti na národnej úrovni existujú. To je dôležitá vec, ktorá reaguje istým spôsobom na otázky a odpoveda na otázky ostatných vystupujúcich. My máme teraz v troch členských e, štátoch e, procedúry, ktoré existujú, ale sú odlišné, e, stoja na rozličných kritériách, sú v rozličných etapách a nie sú predvídateľné, pretože v nich iba veľmi málo objektívnych prvkov. Určite pochopíte, že smernica e, je v takej citlivej oblasti, pretože musíme na jednej strane zabezpečiť rozširovanie, najdôležitejšie rozširovanie e, údajov e, vysokého rozlíšenia za obchodnými cieľmi a veľmi dobre vieme, že tieto údaje obsahujú aj e, prvky z oblasti bezpečnosti, e, civilnej ochrany a obrany, takže treba vytvoriť taký systém, ktorý e, toto zohľadne a umožní čo najširšiu možnú distribúciu týchto údajov, ale zároveň členským štátom by mal umožniť E, istú bezpečnostnú záruku, poistku v oblasti obrany. Takže návrh smernice e, hovorí členským štátom, vy musíte poprvé vytvoriť vo vašich členských štátoch také e, e, procedúry, postupy, e, aby boli jasné a dobre definované Pán predseda, mohli by ste požiadať kolegov, aby si telefonovalo inde, pretože je to nezdvorilé a vyrušuje to rečníka aj ostatných. E, takže pokiaľ ide o údaje, ktoré nie sú citlivé, tie treba rozširovať a na citlivé údaje treba vytvoriť objektívne kritéria, ktoré dopredu umožnia E, rozhodnúť, že ktoré sú teda citlivé a bude ich treba buď klasifikovať, alebo bude potrebné schvaľovanie pred ich distribúciou. Takže bude treba vytvoriť orgán, ktorý bude poverený e, tou, týmto povolovaním. Treba vytvoriť procedúru, typológiu údajov, či sú citlivé alebo nie na základe kategórií kritérií, ktoré budú zadefinované v smernici a ak budú citlivé, tak treba potom vytvoriť e, povolovaciu procedúru, kde nejaká e, inštancia na základe objektívnych kritérií rozhodne, že tie či one e, citlivé údaje alebo ich čas môže byť rozširovaná a iná časť nie. A tomu dôjde k členskému štátu, kde e, dodávateľia údajov sú legálne prítomní, tak my sme si mysleli, že takým bežným spôsobom e, je možné umožniť ktorémukoľvek používateľovi v ktoromkoľvek členskom štáte používať tieto údaje, ako náhle ich nejaký členský štát povolí. Ja nechcem, eh, aby sem opäť eh, mm, sme tu mali právnické výklady, ale keď budeme aplikovať nie, nie súdny dvor, ale nejakú, eh, nejaký úrad, tak môžeme sa dostať do situácie dižonského rybezlového likéru. Takže dohodneme sa, chceme navrhnúť to, že ako náhle budú uvoľnené údaje do jedného členského štátu, môžu cirkulovať Ďalej je tu problém údajov, ktoré poskytujú tretie štáty a to môže spôsobovať istý problém, ale tento problém nevyplýva zo so smernice, tento problém už existuje. Keď tu budeme mať citlivé údaje, ktoré boli uvoľnené tretím štátom a sú na webe alebo všade, tak je jasné, že smernica nemôže v tomto okamihu reglementovať používanie týchto údajov iba keď dôjdu do Európskej únie. A pokiaľ ide o rovnováhu medzi bezpečnosťou a dostupnosťou údajov na základe systému, tak táto rovnováha sa, rovnováha sa bude rozličnými spôsobmi vyhodnocovať. A preto my sme obmedzili túto smernicu len na všeobecné kritéria, aby všetky členské štáty vlastne, e, pokiaľ ide o typ týchto údajov, vedeli, aký je tam manevrovací priestor. Napríklad na základe toho, čo chcete pozerať, tak definície nejakého optického spektra alebo e, distribúcia údajov o, tejto, o definícii tohto optického skeptra alebo definíciu v oblasti infračerveného žiarenia, tak tieto údaje budú musieť byť zohľadnené, ale teraz ešte nevieme a nikto nevie, čo bude o 10 rokov k dispozícii, o 15 rokov k dispozícii, takže treba tu nechať istý manevrovací priestor. A ďalej je tu problém e, verejné a privátne údaje. My sme sa rozhodli e, v systéme Copernicus, že umožníme slobodný prístup, otvorený prístup k údajom. Američania urobili presne to isté so svojím systémom Landsat a môžeme si položiť otázku, prečo, prečo sme chceli, aby bol Kopernikus otvoreným systémom, je preto, aby sme boli konkurenciom Lansantu, pretože ak posielame istú sumu údajov, tak potom aj kontrolujete služby, ktoré sú tam a ktoré tieto údaje potrebujú. Takže v veľmi významnom počte prípadov e, e, E, tie, my chceme, aby tieto údaje poskytované Kopernikusom boli vzaté do úvahy. No a Landsat zostane akýmsi obchodným e, segmentom údajom, údajov ohľadne údajov vysokej rozlišiteľnosti pre e, hlavnú a najväčšiu väčšinu aplikácií pre verejnosť aj pre priemysel údaje, ktoré poskytuje Kopernikus a Landsat, budú dostatočné. Ale niektoré e, mimoriadne presné aplikácie, tam bude treba e, mať prístup k údajom s vysokou rozlíšiteľnosťou a to budeme regulovať. A aby som odpovedal na vašu otázku, väčšina vysoko rozlišiteľných systémov sú buď vojenské alebo národné, to znamená, že sú že spadajú teda do rámca, sú, sú mimo rámca tejto smernice a to, čo sa týka obchodných údajov, tak máme veľa privátnych podnikov, ktoré e, to už používajú. Takže tieto údaje my budeme e, regulovať. Ďakujem pánovi Filipovi Brunetovi za jeho vyjadrenie a za prezentáciu novej smernice, ako ste povedali, je veľmi dôležité, aby sme urobili niečo s tým roztriešteným rámcom, aby sme tu zaviedli istú koherentnosť, systematickosť a myslím si, že hlavnou úlohou, hlavným cieľom novej smernice je transparentnosť a vytvorenie transparentného a konzistentného právneho rámca v EÚ. A myslím si, že to sme všetci pochopili, takže ja ďakujem za vysvetlenie a ďakujem vám, že ste medzi nás e, prišli. Drahí kolegovia, a my sa stretneme o 3 hodiny. Mali sme skončiť o 12, takže sme skončili presne. Stretneme sa o 3. Ďakujem.